So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolegyne, kolegovia, ak dovolíte, by som navrhol, aby sme teda otvorili našu schôdzu. Viem, že niektorí sú ešte iba na ceste. Snažíme sa byť ale presní. No a dnes tu máme návštevu na našom výbore. Je tu doktor Edmund Stoiber, ktorý prišiel medzi nás, vedie skupinu na vysokej úrovni pre oblasť administratívnej záťaže. Takže ako sa vlastne podarilo zorganizovať túto návštevu? Pán doktor Štojber sa zúčastnil konferencie predsedov výborov. Tam zaujalo to, ako sa vyjadril k tematike životného prostredia. Častokrát táto téma nie je problematická, ale ako taká, ale vznikajú tam problémy niekedy Takže som si myslel, že by bola dobr, že bolo dobré, keby pán Štojber prišiel medzi nás na náš výbor. Bolo zložité vypracovať túto správu. V roku 2007 sa začala práca tejto skupiny na vysokej úrovni, vytvoril pán Barózo a myslím si, že my by sme sa mali snažiť, aby sme si vypočuli tie najdôležitejšie body a možno, že aj v rámci našej práce môžeme vyvodiť nejaké závery alebo v rámci diskusie s našimi kolegami na národnej úrovni. Niekedy sa spomínajú určité číslo, napríklad čo sa týka implementácie legislatívy EU v oblasti životného prostredia. Hovorí sa o tom, že by mohlo vzniknúť množstvo pracovných miest, dokonca stovky tisíc pracovných miest. Zároveň teraz slávime aj 20 rokov jednotného trhu Európskej únie. Vypočujeme si príspevok doktora Štojbera a povie nám, že implementácia legislatívy v environmentálnej oblasti v každom členskom štáte je na rozličnej úrovni, tak ja už som veľmi zvedavý a nechcem nejako teraz dlho hovoriť. Srdečne vás vítam ešte raz medzi nami na našom výbore pre životné prostredie a verejné zdravie a potravinovú bezpečnosť sme najväčším výborom Európskeho parlamentu, sme najväčší legislatívny výbor, máme 70 členov a no, potom sa ešte hovorí, že v oblasti životného prostredia 80 všetkej environmentálnej legislatívy, ktorá sa týka 500 miliónov obyvateľov Európskej únie, sa vypracováva práve v tomto výbore. Srdečne vás vítam, doktor Štojber, a rovno, ak dovolíte, vám dávam slovo pre váš príhovor. Žiaľ, bez mikrofónu. Výborne, som veľmi rád, že ste ma pozvali. Musím povedať, že je to vlastne také trošku zvláštne, že predseda poradnej skupiny, alebo teda skupina pracovnej na vysokej úrovni takto často pozývaní do parlamentu, keďže ide vlastne aj ísť o pracovnú skupinu, ktorú vytvorila komisia. Som pozývaný aj do výboru regiónov a pozývam aj členské štáty na radu. Dalo by sa povedať, že vlastne naša činnosť prebieha od roku 2008-2009. Najprv sa plánovalo s tým, že skupina na vysokej úrovni bude pracovať 2 roky. Chcel by som povedať, že je to vlastne neplatená činnosť, sú toho zástupcovia významných zástupcov členských štátov, ktorí pracujú bezodplatne. No a samozrejme, takže tie možnosti, ktoré máme, sú obmedzenejšie. Viacejkrát som navštívil právny výbor Európskeho parlamentu, bol som aj na výbore pre kontrolu rozpočtu, bol som aj na eh, výbore pre jednotný trh, priemysel. Samozrejme, zúčastnil som sa eh, dôležitých diskusí v rámci jednotlivých politických skupín. Chcel by som zdôrazniť, že parlament si je vedomý toho, aké problémy vznikajú byrokratizáciou nášho života a že vlastne je našou trvalou úlohou, špecificky v Európe, sa tým zaoberať. Chcel by som na úvod povedať, že čo sa týka témy byrokracie, dá sa to vyčísliť z ekonomického hľadiska a dôležité je, že to má aj politické pozadie, nielen ekonomické. Dovolte, aby som spomenul dve čísla. Bývalý komisár pre priemysel Verhoeven raz spomínal sumu 600 miliárd eur. Podľa jeho prepočtov sú to globálne náklady na byrokraciu v 27 členských štátov Takže opakujem, 600 miliárd je záťaž pre podniky. Takže iba by ste si boli vedomi toho čísla. Európska komisia vychádza z toho, že v zásade to, aká záťaž vzniká pre podniky prostredníctvom informačnej povinnosti v rámci legislatívy, tak táto záťaž dosahuje asi 124 miliard eur. To je teda číslo, o ktoré hovorí Európska komisia. To číslo bude asi trošku vyššie a je to tak, že európske právo a byrokracia pre členské štáty znamená asi 50%, ktoré hovoria, že 40%, no a potom tá národná legislatíva znamená tých zvyšných buď teda 50 alebo 60%. Ja nechcem teraz diskutovať o percentách, ale aby ste mali určitú predstavu. Takže táto ekonomická otázka je čoraz dôležitejšia. Keď si napríklad pozriete noviny a keď sa píše o Medinárnom menovom fonde, tak vlastne on kritizuje náš kontinent, že je príliš byrokratizovaný, zastaralý, že nie je tu žiaden hospodársky rast. Keď si pozriete príhovor Camerona na kongrese ich strany, je to, bol to dramatický príhovor, kde hovorí o zániku Európy, o zániku ekonomiky v Británii a hovorí predovšetkým o prílišnej byrokracii. Keď si pozriem, čo vlastne povedala spolková kancelárka v Nemecku k správe na podobnú tému, tak je to veľmi podobné. Takže všade sú sťažnosti a samozrejme ľudia majú pocit, že áno, áno, sťažujeme sa, aj politici sa sťažujú, sťažujú na byrokraciu, ale vlastne zdá sa, že nič sa nedieje. To je ten pocit, ktorý majú občania. Vedia, že na niečom sa pracuje a ľudia vonku, tak povediac, nevidia, že sa na tomto probléme intenzívne pracuje. No a potom je tu ešte ďalšia vec a síce, že byrokracia e, je relevantná z toho hľadiska, že malé a stredné podniky, ktoré sú pre našu ekonomiku veľmi dôležité, sú tak povedať zavalené tým množstvom predpisov. U nás máme množstvo malých a stredných podnikov, ktoré sme pozvali do Lisabonu. Tam sme naposledy zasadali, takže pozvali sme portugalské podniky aj z Azor, ale boli tam aj iné podniky aj z Holandska, z Nemecka. Mali sme nasadenie 3. mája a tam bol jeden malý podnikateľ z Aachenu, ktorý vyrába kvalitné reproduktory z kameňa, z mramoru a z žule a bol úplne zúfalý, stiažoval sa, že aké sú rozličné kritéria v rámci environmentálnej legislatívy, ako napríklad registračné, označovacia, olasovacie povinnosti, ktoré vyplývajú aj zo smernice o elektronickom šrote. Takže na to, aby dodrž, dodržal ďalšie legislatívy, ako napríklad REACH, e, legislatívu o batériách, nariadenie o obaloch, e, smernicu o ekodizajne, musí informovať register starých elektronických prístrojov, potom označovanie, potom ide tu o, o tom, e, že odoberá a ako likviduje staré zariadenia, potom musí mesačne a ročne hlásiť, koľko predal výrobkov a musí hlásiť o tom, že nepredal nič. Musím povedať, že skutočne tento človek už bol zúfalý a chcel skoncovať s touto činnosťou, lebo si povedal, že toľko nezarobím, aby som mohol naplniť všetky tieto povinnosti, keďže mám dvoch, troch zamestnancov, ako sa môžem ro- rozvíjať ďalej, ale potom si na to najal profesionálna poskytovateľa služieb, a, a ktorý za to vyžaduje stovky eur. A takto sa mu podarilo naplniť tie kritériá a samozrejme je to dodatočná finančná záťaž pre jeho podnik. Teraz už je spokojný, že sa mu takto podarí splniť všetky kritériá. No a tu vidíte, aké sú tu veľké problémy pre malé a skutočne aj najmenšie podniky. A dovolte, aby som sa ešte vyjadril aj politickému aspektu procesu odburávania byrokracie. Takže keď vynecháme eurokrízu, tak ten tlak v oblasti legislatívy a regulácie všetkého je vlastne jeden z dôvodov, prečo Európska únia je tak negatívne vnímaná v rámci 27. -čky. Pozrite si výsledku Eurobarometra a posledný Eurobarometer, ktorý sa vykonal na jar tohoto roku, ukázal na to, že napríklad, keď položíte ľuďom otázku, otázku ľuďom, čo ti napadne, keď sa povie Európa, tak v Nemecku to bolo 43% ľudí, je to význam náraz za posledných 10 rokov, 43% ľudí na otvornú otázku, aký je váš názor na Európu, povedali byrokratický moloch, vzdialenosť od distancie od občanov a nič nám to neprináša. Podobné čísla sú aj z Rakúska, z Beneluxu, z Veľkej Británie a Škandinávie. No, no a vo zvyšku krajín je to teda je situácia podobná. Nie sú to až také vysoké čísla, je to viac ako petina obyvateľov, ktorí na takúto otvorenú otázku hneď ako problém povedia byrokracie, byrokracia, byrokratická záťaž. Samozrejme je to prepojené s tým, že napriek tomu, ako rastie význam Európy v oblasti legislatívy, politická diskusia v členských štátoch častokrát prebieha až vtedy, keď sa vlastne v Bruseli už dávno prijalo to zásadné rozhodnutie. Takže vlastne v rámci tej implementácie vznikne národnej úrovni diskusie o tom, no, o čo im ide, ako to riešiť, je to byrokracia, ale pritom v Bruseli už to rozhodnutie pripadlo dávno a už nie je možnosť vykonať nejaké významné korektúry. No a potom tu ide o pravidlá, ktoré v rámci dotknutých podnikov a občanov nenarážajú na podporu. Napríklad spomeniem tie nové e, úsporné žiarivky alebo plány Európskej komisie v oblasti znižovania spotreby vody, čo sú všetko dobré plány a kde sú plány, ako v rámci konkrétnych opatrení znížiť e, spotrebu vody. Išlo by o e, nové e, násadky na sprchy. No ja by som chcel povedať, že ja som sa snažil prepo- prepočítať na úrovni komisie, koľko právnych predpisov, príkazov v posledných rokoch, a chcel by som povedať, že merali sme to od roku 1999 do roku 2005, koľko právnych predpisov, nových právnych predpisov sa vypracovalo a týka sa teda občanov a podnikov. Nie, nie je tu iba o klasickú legislatívu, ale o nariadenia a ďalšie podoby. A je to viac ako 20 tisíc nových predpisov za 5 rokov. No a potom sme si položili otázku, koľko z nich bolo iniciovaných z Bruselu a koľko zo starých národných parlamentov. No a boli sme prekvapení, že 85% a teda 18 tisíc, tam ten prvotný impuls bol z Bruselu a iba 3000 bolo z národnej úrovne. No a to znamená, že sme si kladli otázku, či máme dostatočné informácie o Európskej únii alebo nie. Väčšinou je to tak, že intenzívne sa informuje o národnej a regionálnej úrovni a nedostatočne európskej. Takže to spomínam ako ďalšiu vec. Takže významný nárast e, takýchto pravidiel ide predovšetkým oblasti ako životné prostredie, e, zdrav, zdravotnícká oblasť, e, potraviny. To súvisí s tým, že je tu jednotný trh a že vlastne európske pravidlá nahradia predpisy v členských štátoch 27. No a to samozrejme uľahčuje podnikom e, ich činnosť, aj to sami požadujú. No a to znamená, že je tu neustály tlak sa prispôsobiť, lebo z Európy prichádza ju jednotné pravidlá, ktoré sú dôležité pre jednotný trh, ale to neustále zároveň vedie k tomu, že vlastne naši občania až neskoro sú informovaní o tom, čo sa vykonalo v Bruseli. Dozvedia sa o tom až tedy, ak ich región, členský štát musí tieto pravidla implementovať. Jednotné európske pravidlá a štandardy sú samozrejme veľmi dôležité pre konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva na svetových trhoch. Samozrejme je to veľmi zložité, v detailoch vidíme to na nariadení o chemikáliách, REACH, neustále sa to spomína v rámci našej práce, na jednej strane ide o bezpečnostné štandardy v rámci ríču, tu ide o kontrolu chemikálií, musíme si uvedomiť, že európske štandardy sú modernejšie ako americké. Dokonca aj Čína má už v Helsinkách, kde sídli Európska agentúra pre chemikálie, takže už Helsinka má Čína zastúpenie e, a snaží sa pozorovať tú činnosť. Samozrejme tá odvrátená strana mince je viac byrokracie, všetkým pre malé podniky. No a dostanem sa ešte ďalšie veci, ale chcel by som povedať, že správanie občanov a podnikov je veľmi rozporúplné. Na jednej strane sa všetci stiažujú na byrokraciu, na druhej strane sa potom vyžadujú nové pravidlá, ktoré majú zlepšiť život v oblasti ochrany spotrebiteľov, potreby bezpečnosti a environmentálneho práva. Už sa tu nevychádza z toho, že občan je informovaný a teda príjma informované rozhodnutie, ale tu ide o to, aby občan bol chránený sám pred sebou. Takže je tu snaha ako keby odobrať rozhodnutia, no a je to taký trvalý problém, ktorý musíme riešiť tisícky úradníkov, tisícky poslancov, 27 sa tým zaoberajú, samozrejme potom ešte to európska úroveň. Všetci na tom pracujú a snažia sa zabezpečiť lepší a bezpečnejší e, život. Ja vychádzam pri každom legislatívnom návrhu z toho, že je tam určitý cieľ, snaha riešiť určité problémy. No a tie, problém, tie ciele, ktoré sa snažíme dosiahnuť, sú v zásade správne a opodstatnené. Vždy, keď nastane nejaká katastrofa alebo kríza, je, potom nastáva veľká snaha zlepšiť dané pravidlá. No a potom je tu ešte niečo, čo som si uvedomil v posledných 5 rokoch a objavovalo sa to v rámci diskusí, samozrejme mimo parlamentu. V končnom dôsledku otázka byrokracie je dôležitá otázka z hľadiska napätia medzi slobodou a zodpovednosťou jednotlivca a vzťahom k štátu. Sice je to sťažnosť na e, byrokraciu, ale bezpečnosť je veľmi dôležitá téma, takže ja si myslím, že takéto napätie medzi zodpovednosťou jednotlivca a bezpečnosťou, to je vec, ktorú musíme lepšie vyvážiť. Nepotrebujeme až toľko pravidel v každom živote, ako napríklad e, zakrivenie úhorky až po to, koľko má byť na praclíku soli. Potrebujeme viac také usmernenia. No ja by som vám chcel ako poslancom povedať, my sme skonštatovali, že práve tu v, v grémiách parlamentu, v grémiách rady, komisiu teraz to vynechám, keď ide o novú legislatívu, o nové smernice, tak je to vždy iba politický kompromis Jedni sú za jednu vec, ďalší za druhú, tretí za tretie, za tretiu. No a samozrejme ten proces trvá veľmi dlho, potom niekedy sa prijímajú rozhodnutia na rade v noci a vlastne ide tam o politické kompromisy, ktoré sa dosiahnu a samozrejme je tam spokojnosť, keď sa dosiahne kompromis. To je vlastne typické pre demokraciu. No a jednoducho, na to, aby sa vytvoril kompromis, tam ide vlastne o odborné spory a diskusie. No a čo sa týka tých dôsledkov takéhoto kompromisu, keď ide o to, aké sú tam e, dôsledky ekonomické a pre demokraciu, tak doteraz to nezohrávalo žiadnu úlohu. Bola tu, bolo to všeobecné stiažovanie sa na byrokraciu, ale keď ide o konkrétny príklad o tom, napríklad vytvoriť e, smernicu o pevných časticiach tak samozrejme tam sa bojuje a ide o to, ako znížite emisie týchto pevných častičiek. Sú tam rozličné názory, ale ako sa to potom realizuje v praxi, ako sa to potom má implementovať, tak v rámci diskusí o týchto návrhoch tak na komisii, tak na rade, tak na parlament, v parlamente, ako aj v rámci národných parlamentov, tých sa to tiež týka. Tam sa zatiaľ tým nikto až tak vážne nezaoberá a to je ten skutočný problém a vám ako poslancom by som chcel toto zdôrazniť. Je to trvalá úloha a musím skonštatovať, že vychádzajúc z mojich skúseností by som chcel povedať, že táto skupina na vysokej úrovni má, tak povedať, sprevádzať pracovný program Európskej komisie, ktorý vychádzal z toho, že byrokratická záťaž na európskej úrovni by sa mala znížiť 25 od roku 2007 alebo 8 do 31.12.2012. To znamená, že na dva roky 2008, 9, 10 sa vytvorila skupina vysokej úrovni, ktorej predsedám. Potom to viedlo k tomu, že v tomto období sme predložili asi 300 rozličných návrhov, kde išlo celkové úspory vo výške 41 miliard eur potom komisia predlžila fungovanie e, tejto skupiny až do konca tohoto roka. No a tá posledná správa, ktorú sme predložili, viedla k tomu, a ja som včera 1,5 hodín hovoril s predsedom komisie, on sa veľmi zaujíma o túto tému, rozhodli sa, že ešte raz to predlžia až do konca e, do konca obdobia tejto komisie, takže do, do konca roka 2014. Takže ja by som chcel povedať, že tento akčný program, ku ktorému vypracujeme aj správu, tento program celku sa podarilo splniť na základe toho, čo my sme vypracovali, schválili a potom, čo si osvojila komisia, a tak sa podarilo nakoniec dosiahnuť úspory asi vo výške 30 miliárd. 10 miliárd, o nich sa ešte rokuje, takže komisia v končnom dôsledku povie a vám to iste predloží, že ten akčný problém, ktorý, ten akčný plán, ktorý vychádzal z toho, že by sa mali znižiť byrokr- byrokratické náklady pre podniky o 25%, tak to sme vlastne naplnili, dokonca sme ešte e, to prekročili, dosiahneme asi 33%. Na tom sme veľmi intenzívne pracovali. No a ešte by som vám chcel povedať, čo sa týka predložení nášho mandátu. Čo sa týka európskej úrovne, v rozličných funkciách, ktorý som pôsobil, keď som aj bol predsedom krajinskej vlády v Bavorsku, vždy mi bolo jasné, že európska úroveň a politická úroveň, ktorá je častokrát kritizovaná, nechá sa kritizovať bez akékoľvek obhajoby. Ja si myslím, že to poukazovanie prstom z hlavných miest členských štátov, ak vzniknú nejaké e, problémy, poznám to veľmi dobre, vždy sa povie, no to sú tam tí v Bruseli, oni prišli s takýmito pravidlami, ktoré musíme implementovať. Nie je to naša chyba, je to chyba z Bruselu, či to poznáte v rámci vašej každodennej práce. No a práve preto sme v roku 2011 vykonali prieskum. Zamerali sme sa na to, akým spôsobom sa smernice z európskej úrovni transponujú na úrovni členských štátov. No a dospeli sme k celkovom výsledku, že približne jedna tretina byrokratickej záťaže, kde impuls, pod impuls je z európskej úrovne, tak vlastne to nespôsobuje európska úroveň, ale to, že sa to neefektívne transponuje v členských štátoch. No a potom e, je tam ešte ten problém tzv. gold plating, teda pozlacovania. No, takže toto sme zistili. Vieme, že je to veľmi náročná vec, náročná činnosť. My sa snažili porovnať to, ako sa transponujú smernice. No a pozreli sme si e, napríklad postupy v rámci e, e, európskeho verejného obstarávania, čo je neustála téma. Takže napríklad v Litve to trvá 77 dní a na Malte 241 dní. No a čo sa týka samotných nákladov, tak v Luxemburgu to trvá 22 pracovných dní a 93 pracovných dní v Bulharsku. Posolstvo z týchto čísel je, že dá sa to vyriešiť aj lepšie. To znamená, že my sme sa nepýtali, ja som sa, posúvali sme tak, ja som sa obrátil na predsedov vlád členských štátov a ja som ich požiadal o čísla, ja som povedal, že počul som, že dobre ste to implementovali, povedzte nám, ako to robíte a všetky členské štáty informovali o e, tej najlepšej, najlepšej praxi. No a to znamená, že niekde sú aj nejaké zlé praktiky, nielen dobré. No a možno poznáte túto brožúru, ktorú, ktorá bola k dispozícii. A síce, že čo môže Európa spraviť lepšie. Porovnali sme tam 77 rôznych tém a to je bola teraz téma pre národné parlamenty a pre Európsky parlament, aby sa podarilo objasniť, prečo Nemci sú v tejto oblasti horší ako Francúzi. Prečo v Británii to trvá kratšie ako v Dánsku. To znamená, že tu ide vlastne o to, ako transponujú členské štáty európske smernice. Tie rozhodnutia sú závažné a bolo by možné ušetriť 40 miliard eur v rámci byrokratickej záťaže, s ktorou sú konfrontované európske podniky, ak by každý postupoval podľa tých najlepších skúseností, najlepšej praxe. Spomeniem ešte jeden príklad, ktorý je skutočne vzorom v Estonsku zákon zakazuje opätovné získavanie údajov, ktoré boli už doručené elektronicky do registra, kde sa podáva výročná správa. Takže raz, keď sa to oznámi, tak vlastne všetky štátne orgány to tam musia nájsť. V Nemecku alebo v Francúzsku, tam je to tak, že tam sa vás pýtajú aj 3-4 krát. E, obra, obráti sa na vás napríklad úrad pre verejné zdravie alebo protimonopolný úrad a raz, keď sa informácie poskytne štátu, musí to stačiť, štát si to musí zorganizovať tak, aby tie všeobecne prístupné údaje, ktoré sú v dispozície, sa mohli využiť. V Portugalsku verejné obstarávanie musí prebiehať v rámci elektronickej platformy. Digitálny podiel v rámci obstarávania dosahuje Portugalsko viac ako 75%, zatiaľ čo v priemere Európskej únie to iba 5%. Samozrejme, tam im potom vznikajú náklady. No a malé a stredné podniky v Nemecku. Práve malé a stredné podniky častokrát majú problémy naplniť jednotlivé kritéria a pravidlá, ktoré vyplujú z európskej úrovne, poskytovať potrebné informácie. Takže dôležité mať taký prehľad, aby malý a stredný podnik hneď vedel, aha, v Európe sa pripravuje toto a toto, Aha, takže pozor, keby tam bola červená farba, áno, týka sa to žlté, no až tak sa to netýka, zelené, žiadne problémy. To znamená, že veľmi rýchlo bolo možné informovať sa o tom, čo je dôležité, čo sa pripravuje a aby ľudia vedeli, s čím budú konfrontovaní z Bruselu. No a ten výsledok som vám vlastne prezentoval. To znamená, že ešte druhá pripomienka, ktorá bola včera centrálna, ja som bol toho názoru, poviem to otvorene, že niekde v rámci Európskej komisie existuje prehľad o transponovaní smerníc. Ja som bol taký naivný, skutočne poviem otvorene naivný, ja som sa spýtal nemeckého ministra, ministra hospodárstva, no prosím ťa, povedz mi, že aký je postup, keď stanica Stuttgart 21 by sa stával trvá v Štokholme, v Edinburgu, v Ríme. Aké by tam boli postupy? Vieš mi povedať? Nemecký minister hospodárstva a dopravy mi povedal, no Edmund, neboj sa, dostane to za 4 týždne, určite niekde máme nejaké porovnania. Potom som dostal odpoveď 8 týždňov nemáme takéto informácie, vieme iba, aká je situácia u nás. No dobre, ale tak som si povedal, že to musí mať aspoň komisia, aspoň také hrubé porovnanie. A zistil som, že komisia tiež nič nemá. No a to je teraz problém, ktorý predovšetkým sa spomenul na poslednej, poslednom samite 28. júna na rade napriek e, viacerým témam sa dostali dostali zastupcovia rady, aj k tomu sa mohli zaoberať aj byrokraciou a prišli na to, že vlastne musia si viac vymieť informácie. To znamená, že napríklad Francúzsko už transponovalo smernicu a Rakúsko ešte nie, tak bolo by zmysluplné, aby rakúsky príslušný úradník sa obrátil na Paríž a spýtal sa, ako ste to spravili, ako u vás prebiehali tie diskusie, možno, že by som si mohol niečo z toho osvojiť. Ale takáto výmena medzi administratívou v jednotlivých členských štátoch v rámci implementácie smerníc z európskej úrovne takmer vôbec neprebieha a myslím si, že bolo by to dôležité apelovať na to, aby sa to zmenilo v rámci eh, oblasti životného prostredia. Je tu určitý postup, ktorý už existuje. Impel je to nástroj, ktorý funguje dobre, skutočne, musím to pochváliť. Ale nejaké miesto, kde by sa zbierali takéto dokumenty, je veľmi dôležité, dobre, že to robí komisia a bolo by veľmi nápomocné, keby sa tým zaoberal aj parlament. No a dostávam sa už záveru. Chcel by som povedať celkovo, môžem skonštatovať, že európska úroveň čo sa týka komisie a musím to povedať skutočne s rešpektom, lebo ja sledujem prácu Európskej komisie vlastne už asi 30 rokov. Spomínam si ako prvýkrát, keď som bol štát, mladý štátny tajomník, sme stretol s Žakom Delorom, hovorili sme o subsidiarite a takýchto téma. Táto téma je skutočne veľmi stará. No a ja som skonštatoval, že v Európskej komisii došlo k zmene mentality Jednoducho, dnes, keď sa pripravuje návrh smernice, podstatne viac sa zamýšľajú na dôsledkami. To sa veľmi zmenilo za posledných 10 rokov. Je tam eh, assessment board, teda oni sa zaberajú vplyvmi, hodnotia to. No a ja viem, že v rámci generálnych riaditeľstiev sa zamýšľajú nad tým, aké to bude mať dôsledky a vplyvy. No ja som zistil, že aj komisia sa zamýšľa áno, teraz tu máme určitý kompromis, teraz to pôjde do parlamentu a keď to príde do parlamentu, tak neviem, aký bude výsledok toho, možno, že to bude ešte komplikovanejšie no a potom sa bude hľadať ďalší kompromis. No a parlament doteraz sa nejako veľmi nezamýšľal nad byrokratickými dôsledkami. Teraz, keď si to pozriem, tak vidím, že aj v parlamente je určitý dynamický postup, generálny tajomník Európskeho parlamentu informoval našu pracovnú skupinu o tom, že sa buduje generálne riaditeľstvo, ktoré sa bude zaoberať dopadovými štúdiami. Budeme mať asi 30 pracovníkov a to znamená, že aj parlament sa bude zaoberať dôsledkami významných zmien, napríklad smernice a samozrejme tým už vlastne nesedí to, čo povedal ten Impact Board e, na komisii, že parlament sa nad tým nezamýšľa, oni sa k tomu stávajú pozitívne a ja by som vám chcel popriať v rámci tejto činnosti veľa práce, veľa úspechov. Poznám aj správu Niebler a trošku taká zdržanlivá je ešte rada. Rada sa tiež zamýšľa nad podobnými dopadovými štúdiami E, z hľadiska byrokracie. Mohol by sa vytvoriť nejaký útvar, ktorý by podliehal priamo Van Rompuyovi, takže bude tam asi pár miest, ktoré si tým budú zaoberať, takže komisia, parlament a rada. No a ja by som chcel povedať, že samozrejme, každý by povedal, že no spravte jedno takéto pracovisko, to bude ale iste veľmi zložité a možno, že je celkom dobré, keď tak povediať, tri inštitúcie sa budú zaoberať e, hodnotením vplyvov, a budú sa zaoberať tým, aby tá práca bola čo najmenej byrokratická a možno, že tam sa vytvorí taká pozitívna konkurencia. Dámy a páni, ešte posledná pripomienka. Ja by som chcel otvorene povedať, že ja som bol presvedčený, aby sa predlil tento mandát. Ja si uvedomím, že s tým spojených veľa práce. Do konca oktobra by sme chceli sa zamerať ešte na dva body. Je to pre všetky malé podniky a mikropodniky, pre ktorých je e, byrokratická záťaž podstatne väčšia a náročnejšia ako pre veľké podniky, ktoré majú na to príslušné oddelenia. Takže my sa snažíme, aby v tomto roku sme dosiahli ten sen, síce Musíme si uvedomiť, že no aspoň to budeme mať tú nulu, aj keď e, svetová ekonomika bude rásť o pár percent, aspoň to sa podarilo a myslím si, že je dôležité vykonať všetko preto, aby sa podporilo malé drobné podnikanie, aby sa tu nevytvárali ďalšie byrokratické záťaže. Preto je dôležité na tomto pracovať, aby sa to zlepšilo. Preto je tu tá skupina vysokej úrovni. Musíme sa zamerať na e, byrokratickú záťaž malých podnikov a mikro, mikropodnikov. Veľmi dôležité je samozrejme hodnotiť aj efektívnosť e, administratívy členských štátov. Lebo si musíme uvedomiť, že aký je ten rozdiel v rámci efektivity a administratívy členských štátov. Chcel by som to vysloviť tak obozretne. Vieme, že niektoré štáty s tým majú veľké problémy, nevedia zabezpečiť administratívnu kapacitu, aby návrh, ktorý vypracujete, oni včas, v rozumnom čase transponovali, implementovali, takže nad tým sa budeme musieť ešte zamýšľať, aj komisia. Mám taký pocit, že komisia teraz vedie taký prospešný spor s administratívou členských štátov a predseda včera vyslovil myšlienku, že by sa malo vytvoriť dokumentačné stredisko, kde by sa trošku, kde by sa dalo sledovať, aká je, aké je transponovanie a jednotlivých smerníc. Myslím si, že to je dobré. Je to vlastne taká nová tendencia, je to, je to smerom tomu, čo vy chcete, lebo častokrát vy ste kritizovaní za veci, kde nenesiete vy tú hlavnú zodpovednosť, ale častokrát vlastne ide o to, že to, tá transpozícia vykonávanie nejaké smernice, to je problematické. No a častokrát členských štátov sa poukazujú na európsku úroveň, aby sa zbavili zodpovednosti. No a musím povedať, sú pritom úspešní, lebo na tejto úrovni ako by sa neob, neobhajovala európska úroveň. Bývalý eh, predseda bavorskej vlády veľký proeurópan, teraz musí kritizovať svojho kolegu, že a vy tu postupujete veľmi byrokraticky, veľmi ťažkopádne a tak by to nemalo byť, je to vlastne vaša téma, preto sa vám chcem poďakovať za vašu trpezlivosť, že ste ma vypočuli. Som sa snažil iba tak v hrubých rysoch načrtnúť prehľad do situácií. Ak máte záujem, pozrite si e, tento materiál, tam uvidíte, aká je implementácia budúci týždeň, o dva týždne to bude samozrejme také perné. Bude sa tým zobrať hospodársky výbor nemeckého Bundestagu a mnohí kolegovia na skupine na vysokej úrovni pôjdu do švédskeho parlamentu, talianského parlamentu, do dánskeho parlamentu a bol by som veľmi rád, keby pre všetkým o tej poslednej téme sa vytvorila skutočná diskusia, aby išlo o tú vlastnú zodpovednosť v rámci legislatívy, aby sa tá, tá animozita zredukovala. Ďakujem pekne za vašu spoluprácu. Ďakujem pekne za skutočne veľmi takú živú prezentáciu. Ja som sa pozeral na kolegyne kolegov, všetci veľmi pozorne počúvali, boli tam také provokatívne myšlienky a dôkazom toho je ten počet kolegyň kolegov, ktorí sa prihlásili o slovo keď sa to spomenuli v rámci vašej prezentácie viaceré body, ktoré e, vlastne vedú k ďalším otázkam. Ja som považoval za zaujímavé to, že ste v rámci vašej, vašho príhovoru spomínali implementáciu. Ja som zodpovedný za tzv. backloading v rámci obchodovania s emisiami. A ja by, mňa by zaujímalo skutočne, prečo v krajine, odkiaľ ja pochádzam, prečo tam, keď chcete sa zaoberať e, obchodovaním s e, emisiami, tak e, u nás sú tam určite náklady vo výške 35 tisíc, vo Francúzsku 26 tisíc, takže máme 20 rokov jednotného trhu a sú tam stále veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. No a doteraz sme nemali žiaden prehľad o tom, ako sa jednotlivé veci transponujú. Bol to pomerne dosť veľké prekvapenie. Ja som si tiež myslel, že takéto informácie mala mať komisia, to znamená, že na našom výbore sme mali o tom intenzívnu diskusie, kde išlo o transponovanie európskeho práva. Sú tu viacerí kolegovia, ktorí sa na to informujú neustále a to je v poriadku. A ja by som teraz chcel otvoriť diskusiu. Ako prvý sa hlási Richard Zeber, čo je koordinátor EPP, jeden z koordinátorov na úrovni EPP. Nech sa páči für die Initiative. Ich das eine ausgezeichnete Idee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 Darf ich äh, eine, natürlich gibt es noch größere Diskussion, darf ich eine grundsätzliche Bemerkung Som ešte e, takú zásadnú poznámku k tomu, čo povedal kolega Seber. Samozrejme, môžete mňa ako niekoho, kto e, e, dobrovoľne e, vedie skupinu s, viac, s mnohými členmi z viacerých združení na európskej a národnej úrovni. E, mňa nemôžete e, nejako preťažiť. Ja sa tu nechcem hrať ani na čerta. Chcem iba povedať, že dvaja politici v 90. rokoch e, v Únii boli proti rýchlemu zavedeniu eura. K ním som patril ja a potom profesor Binenkov. A v Nemecku teraz na mňa poukazujú ako na ten zázrak, ktorý predtým bol proti euru a teraz sa ho zastáva. Ja sa ho zastávam preto, že už nemáme e, e, žiaden gombík, reset, na ktorý by sme mohli stlačiť a všetko vrátiť späť. A pokiaľ ide o subsidiaritu, ja vám predsa uh, ponúkam pomoc. Vy musíte viesť diskusie v uh, stranách na národnej úrovni. Uh, ja som povedal, eh, že táto európska úroveň eh, eh, v podstate má riešiť, teda rieši veci, za ktoré vlastne nie, nemá príslušnosť. Za posledné mesiace a roky chodím z jedného združenia do druhého, navštevujem rôzne politické skupiny. To, čo hovoríte vy, to robím. V rámci mojich možností diskutujem s nimi o tom, aké príslušnosti Brusel má a kde by bolo možné e, e, zlepšiť e, realizáciu a kde by nebolo lepšie riešiť veci na národnej úrovni. Ale jedno, pán Zeber, musíte v európskom procese akceptovať. My všetci spoločne v 80. rokoch sme tu zrazu mali Európsku, e, Európsky akt na neskôr v 86., kde sa toho veľa prenieslo na európsku úroveň v oblasti životného prostredia, bez toho, že by si to ľudia uvedomili. A v 90. rokoch sme mali ešte viac, e, čoraz viac vecí v e, e, pracovnom práve, v oblasti liečiv a tak ďalej. Stále, viac, stále väčšia bola tá oblasť príslušnosti, ktoré putovali na stranu Európskej komisie, na stranu EÚ. Európska komisia má neuveriteľne veľa právomocí dnes a ja som toho názoru, že by sme o tom mali diskutovať. Či skutočne je potrebné, aby sme mali toľko detailných e, úprav, alebo či by sme nemali viesť novú diskusiu na tému subsidiarita áno alebo nie vo všeobecnosti. Celkovo vám ešte raz e, poviem otázka uplatňovania európskeho práva, ako sa uplatňuje, je možné to urobiť lepšie to považujem za vysoko zaujímavú diskusiu, ktorá by sa mala viesť v národných parlamentoch a samozrejme aj vy by ste uh, mali takéto diskusie podnecovať. A keď už ste ma vyzvali, tak vám samozrejme poviem, máme tu Európu elít, inak by to ani nefungovalo. A tieto elity jednoducho uh, ne- nemotivovali občanov, aby ich nasledovali, aby stali za nimi. Uh, E, to e, nie je diskutovateľné. Ja to konštatujem. Ľudia v princípe vedia, že niekde možno za e, to môžete aj, aj, aj vy, pretože európsky poslanec príliš malo diskutuje s ľuďmi o tom, čo robí a, a akú dôležitosť pre ľudí má Európa. Ja viem, že je to zložité, ale v tejto tematike vám ja e, e, poskytujem iba podnety. Vy ste politici, ja som politik na dôchodku. Prepačte. No, musím, musím povedať, že toto je jedna z najnapínavejších a najemocionálnejších e, diskusí a pán poslanec roka v oblasti životného prostredia, takýmto, týmto poslancom práve je pán Zéber, toho takto zapojil. Uh, Takže, ale bolo by dobre, keby sme sa e, ďalej e, mohli e, pohnúť. Teraz má slovo pán Jo Leinen. Som rád, pán Štojber, že ste tu medzi nami. Podarilo sa vám, pán Štojber, niečo, čo som ešte v živote nezažil. To, že takto emocionálne ste vyzvali pána Zebera, to znamená, že ste mu asi zatlačili na to jeho citlivé miesto. Ehm, máme 700 51 eh, europoslancov a 70 tisíc alebo viac národných politikov. Ak, eh, ak 70 tisíc národných poslancov eh, rozpráva hlúposti, tak 700 europoslancov to nemôže skorigovať. Um, veľmi uh, veľa ste vystupovali je, a myslím si, že všetci vieme, že keď sa niekto zaoberá určitou tematikou, tak sa veľmi veľa toho zvie. Napriek tomu e, je toto komunikačné veľmi nešťastie. Keď sa v Berlíne príjme zákon, je to politika. Ak sa príjme v Bruseli, tak je to byrokracia. E, takto sa komunikuje e, podľa tejto schémy. A je to nesprávne. My stanovujeme štandardy, pravidlá, aby e, e, e, táto Európa bola dynamická, aby sme boli konkurencieschopní, aby sa mohli uplatniť nové technológie, vzniknúť nové typy priemyslu. Keby sme nemali EÚ, Slovinsko, Nemecko, to je jedno, ktorá krajina, všetci by museli sami za seba pracovať, boli by sme o roky pozadu. A aj vaše príklady, ktoré ste spomenuli, dostali ste sa dopredu, ale ešte stále máte e, hlúpe príklady. Žiarovka, kde je tu demokracia? Môžete byť za alebo proti, ale to nesúvisí s demokraciou. E, budúci rok mám tu program úspory vody. Komisár hovoril, že nebude predpisovať žiadne zbrchové e, hlavice. Vy to ešte stále spomínate. A ide tu o spotrebu vody e, v e, hospodárstve, v poľnohospodárstve a tak ďalej, ale ešte stále všetci majú chuť e, difamovať Európu pomocou príkladov, ktoré jednoducho nesedia. Spomenuli ste jednu vec, o ktorú sa čoraz viac staráme uplatňovanie, realizácia. Nejde ani tak o samotný e, zákon, ktorý je normou. Spomenuli sme veľmi pekné príklady. E, Estonsko, Nemecko, náklady po Francúzsku, v Nemecku. To je e, ten citlivý bod. A to sa ani tak netýka tej, priamo tej európskej úrovne, ale naozaj národnej. A vidíme tu, že koordinácia alebo možno centralizácia na EU úrovni nebude fungovať pri 27 štátoch. Ja som spravodajcom v súvislosti so 7. environmentálnym programom, e, ktorý budeme teda formulovať e, do roku 2020. A tam sa práve hovorí o realizácii a o e, výmene správnych postupov v tejto oblasti. Ehm, práve o tejto koordinácii budeme veľa hovoriť. A e, možno by e, bolo vhodné na túto tému vypracovať EU smernicu o e, správnom uplatňovaní a správnej praxi v tejto oblasti. Viem si predstaviť, čo budete v tejto súvislosti hovoriť. Takže niekedy sa veci tak točia dokola ale bolo by dobré, keby eh, eh, ste si trénovali trošku aj ten pohľad dovnútra, čo je naozaj, eh, čoho pôvodcom je naozaj EÚ a čoho pôvodcom sú hlavné mesta, členské štáty a podobne. Keď sa hovorí, že je tu veľký tlak na reguláciu, ktorý priškrcuje občanov, tie čísla, ktoré ste spomenuli, nevypovedajú o ničom. Ak EÚ má kompetencie za spotrebiteľskú oblasť, environmentálnu a tak ďalej, väčšina tak či tak pravdepodobne týchto úprav e, súvisí s poľnohospodárstvom ale e, súvisí to aj s tým, že každý e, členský štát chcel nejaké tie subvencie a preto žiadalo nejakú tú úpravu. Ja, e, keď vás počúvam v televízii, vidím, že idete správnym smerom, ale je to ťažká práca po 20-30 rokoch nesprávnych informácií veci postaviť správne na nohy. Občania to sú potom zneistení, hovoria áno, Brusel, Eh, to je administratívne monštrum, byrokratické monštrum, ale my máme naozaj veľmi nízke administratívne náklady. EÚ nie je eh, eh, žiadnym strojom na prerozdeľovanie peňazí, ale riadiacim mechanizmom. Mm, ja si myslím, že väčšina občanov víta európske úpravy, pretože Eh, inak by nemuseli dodržiavať iba nejakých 5 úprav v Rakúsku, ale možno 500 rôznych v EÚ. Eh, e Ďakujem. Celkovo máme v oblasti eh, environmentálne 90 tisíc rôznych úprav. Ako najväčší výbor sme pomerne málo zastúpení, čo sa týka rôznych zákonov. Slovo Teraz už e, od, odovzdávam e, e, zástupkyni socialistov. Coming today. Ďakujem veľmi pekne. Rada by som sa nadviazala na mojich predrečníkov. Včera som počúvala nemeckého ministra, stažoval sa na označovanie potravín obviňoval Európsku úniu, samozrejme. Nepamätám eh, si nemeckých politikov, aby sem prišli a žiadali prísnejšie pravidlá. Eh, práve naopak eh, bola silná kampaň, aby sa to zjednodušilo. Práve takýto problém máme teraz, keď sa stiažujú, že legislatíva nedostatočná obviňuje Európsku úniu stále hovoria o smerniciach, e, ktoré sú nanotené z Bruselu. Ale žiaden minister e, nepripustí, že bol prítomný pri rozhodovaní. Nielen ministri, ale niektorí tu, osoby, tu prítomné osoby e, hlasovali za isté zmiernenie potrieb označovania. Čo sa týka Eh, emisí bol problém pretlačiť niektoré komisie, eh, pro, niektoré kompromisy zo strany rady. Rada trvala na výnimkách a výsledok je neuspokojivý a je spôsobený radom, ak by sme potvorili to, čo spôsobila komisia, eh, to, čo žiadala komisia, problémy by nenastali. Nesmieme zabúdať na to, že byrokracia na jednej strane je právo na druhej strane pred niekoľkými rokmi som sa rozprávala so zástupcom e, obchodnej sféry, taktiež som sa stretla s pracovníkom, so zamestnancom, ktorý e, povedal, že už 7 rokov pracuje v továrni a 7 e, rokov je inak odmeňovaný ako jeho kolegovia, totiž nebola mu preplácaná dovolenka, nedostal odchodné a zároveň nedostal nemocenské. Byrokracia na jednej strane je právo e, človeka, ktorý stojí na druhej strane. A toto sa ťažko chápe. Ďalší problém e, vzniká napríklad e, s výfukovými plynmi so spodinami. Tu v parlamente sa snažíme o dosiahnutie rovnovážneho stavu. Hovoríme tiež o legislatíve v oblasti implantátov, zdravotníckých pomôcok. Naposledy, keď sme hovorili o tejto otázke, všetci poslanci chceli, aby e, pacienti s implantátmi boli registrovaní e, národná úroveň nám odkázala, že je to príliš e, veľká byrokratická záťaž. Následne na to vznikol škandál. Vo Francúzsku napríklad e, bol problém e, s prstnými implantátmi a nevedeli presne, aké implantáty im boli voperované. Teraz túto legislatívu musíme zrevidovať. Na vašom zozname som videla napríklad aj vzdelávanie šoférov. Ja keď som sa venovala tejto otázke, bol predložený návrh e, práve e, vzdelávania pre šoférov, preškoľovania šoférov e, s cieľom zabrániť nehodám. Išlo o školenie šoférov oblasti zdravotnej. Proti boli práve tie krajiny, ktorí alebo zaboli tie krajiny, ktoré mali najmenej e, nehôd. Napríklad Švedsko, Spojené kráľovstvo museli zaplacovať do svojich e, právnych poriadkov e, také zmeny, ktoré navrhovala komisia. Bolo potrebné zriadiť celú sériu písomných testov, ktoré predtým ani u nás, ani vo Švedsku neexistovali. Vznikali rôzne kritiky a preto kladiem následovnú otázku. Splnil tento legislatívny akt svoje ciele, znížil sa počet nehôd e, vodiči autobusov, nákladných aut sú na vyššej úrovni, ako sa zmenila situácia. Avšak úradníci z komisie pochádzajú z krajín, v krajinách, ktorých poznajú svoj systém. My však musíme vytvárať legislatívu pre všetky členské štáty. Spomínam si, pred niekoľkými eh, rokmi komisia eh, prechádzala jednotlivými legislatívnymi aktmi a chcela ich zjednodušiť, chcela stiahnuť niektoré eh, dokumenty, napríklad ohľadne, ohľadom hygieny potravín, rada bola proti, pretože by bolo príliš komplikované tieto legislatívne akty jednoducho stiahnuť. A niekedy jedno, jednoducho takáto situácia nastane hovoríte, že máme 21 tisíc rôznych legislatívnych aktov e, rôzneho druhu. Niekedy je to zámienka na kritiku. Namiesto toho, aby povedali, urobíme to a to, skôr sa začínajú stiažovať, pretože im nevyhovuje to, čo robia. Nakoniec dovolte mi e, spýtať sa, kto každý je vo vašej skupine, e, ako je spoločnosť zastúpená vo vašej skupine ste e, politikom, e, viete, že vypracovanie zákonov je zložité, nesmieme zohľadňovať len priemyselný sektor, nesmieme zabudnúť na občanov. Skúste vysvetliť, e, kto každý je členom vašej pracovnej skupiny, ako viete, že nelobujú len za svoje odvetvie. To je presne to, čo hovorili moji predrečníci. A čo tá druhá strana. Lobisti totiž e, zastupujú najmä obchod, avšak my musíme mať na pamäti to, že zastupujeme 27 rôznych členských štátov a na to nesmieme zabudnúť. Coming, uh, really... Ďakujem, budem hovoriť po anglicky. Ďakujem, pán Štojber, že ste prišli uh, k nám. Je to veľmi zaujímavá putová diskusia. E, veľký dojem na mňa urobilo, koľko finančných prostriedkov ste e, dokázali ušetriť doteraz, ale hovoríte, že tento program končí koncom tohto roka. Takže zamýšľam sa nad tým, aké sú vaše ďalšie plány a ambície na budúce roky. Podarí sa vám? E, v budúcich rokoch e, ušetriť e, podobný objem prostriedkov. Ďakujem. Christa Klas. Ďakujem, pán Štojber, že ste dnes prišli medzi nás. Nebola to len podnetná diskusia, je aj veľmi napínavá. Myslím, že tu nie sme preto, aby sme si navzájom prepisovali vinu. Toho si ako europoslanci užijeme dosť ale skutočne ide o diskusiu, e, ktorá je veľmi dôležitá pre európskych občanov, preto si vážim vašu prácu aj váš postup pri nej. Veľa e, pritom už e, padlo na úrodnú pôdu aj doma. Všetci nadávajú na Brusel, pretože je to jednoduché. Tu sa pridávam k tomu, čo povedal Richard Zeber. Uh, bolo by lepšie, keby sme navzájom e, sa k sebe lepšie správali, čo by prispelo aj e, k vyššej miere pochopenia u občanov neskôr. Preto by sme mali diskutovať aj o e, obsahoch. Keď Matias Krote povie, že v oblasti environmentálnej vznikli 100 tisíce nových pracovných miest. Mali by sme sa zaoberať aj tým, s akou administratívnou záťažou sú tieto spojené. E, čo sa mi veľmi páčilo, pán Štojber, e, e, toto vaše rozdelenie sú rôzne dôvody, ekonomické aj politické. A musím vám povedať, že v politickej oblasti nemyslíme vždy až, až, až do konca, čo vlastne spôsobíme našimi požiadavkami. Včera sme hlasovali o LOCF to sa tiež dostane do e, noriem viac údajov, viac e, vecí, ktoré treba v poľnohospodárstve sledovať. Ehm, farmári určite nebudú potešení. Ja sa pýtam samozrejme, čo sa udeje s tou byrokraciou, ktorú e, vlastne my spôsobujeme. Je to naozaj výsledok a to, čo chceme spôsobiť. Takže v tejto súvislosti politická diskusia by sa tiež mala viesť. My samozrejme e, veľmi rádi vpisujeme do týchto nariadení a smerníc formuláciu, že by e, dané úpravy nemali byť spojené s dodatočnou administratívou, administratívnou záťažou. Pýtam sa, pomohlo to napokon, keď sme len do, do tých úvodných e, vied zaradili aj tu, že nechceme, aby to viedlo k administratívnej záťaži. Povedali ste, že ste sledovali e, určité veci ďalej. Ja som sa tiež e, týmto práve zaoberala, e, že si že, že, že sa pozriem na to, ako sa v jednotlivých členských štátoch uplatňuje aj daná legislatíva. Môžeme si brať poľnohospodárske smernice alebo nariadenia. V Bavorsku sa úplne inak uplatňujú ako v Taliansku a podobne či však je lepšia smernica alebo nariadenie, e, skôr e, sa všetci v tejto oblasti zasadzujú za nariadenie, pretože národné uplatňovanie je potom jednoduchšie. Možno v tejto súvislosti by ste aj vy mohli ťažiť z vašich mnohoročných e, skúseností a odstraňovanie administratívnej záťaže môže byť tiež veľmi náročné v takých prípadoch ako zakrivenie uhoriek. A napokon tí, ktorí najviac nadávali, predsa len e, prišli na to, že si želajú, aby sa takáto úprava ponechala v platnosti. Takže keď sa diskutuje o detailoch, zrazu prídeme na to, že e, diskusia je prekvapivo zaujímavá. Ďakujem, Krista Klas. E, teraz máte možnosť, pán Štojber, sa venovať otázkam, ktoré zazneli. Ďakujem pekne. Chcel by som začať tým, čo ste povedali vy, pán Lajnen. Dobrovoľne na základe skúseností, ktoré som nazbieral v exekutíve, e, som sa podujal e, takýmto spôsobom maličko pomáhať ehm, ja som jediný relatívne známy politik v tejto skupine a preto je aj e, trošku známejšia. Členmi tejto skupiny sú veľkí experti, napríklad e, e, zástupca pani McEwen za Veľkú Britániu je Michael Gibbons z Londýna, predseda nezávislého regulačného výboru eh, Veľkej Británie. Je to dôležitý muž, ktorý vo Veľkej Británii zodpovedá za odbúravanie byrokracie. Za Nemecko tam máme pána Ludvíka, predsedu eh, eh, výboru pre kontrolu noriem. Máme tam predsedu akty holandského grémia v tejto oblasti aj e, Švéda, pána Palma zo Štokholmu, ktorý e, predseda e, švedskej skupiny v tejto oblasti. A chcem tomu povedať ešte niečo, čo môže byť pre vás dôležité. Je 5 krajín z 27, ktoré si dovolia mať nezávislé grémium expertov, ktorí pred návrhom zákona, ktorý ich vláda e, predloží, e, môžu e, svoje veto uplatniť. Je to v Holandsku akta, má takúto právomoc, pokiaľ ide o návrhy holandskej vlády že vláda niečo navrhne, potom to ide do tohto kontrolného výboru, e, ten môže povedať, áno, je to síce zaujímavé, ale je to spojené s príliš e, veľkou mierou administratívy. My neradíme vypracovať zákon v tejto oblasti. E, tak toto funguje. A podobne to vyzerá aj v Nemecku, aj v Švedsku, v Českej republike je to ponovom teraz tak a aj vo Veľkej Británii. Vo všetkých ostatných krajinách sú tiež grémia, ale tie nemajú takúto e, možnosť veta. Nechcem teraz e, prečítavať e, mená týchto ľudí, sú to všetko naozaj experti. Ja som predsedom, tým, že som ním práve ja, je to spojené s trošku väčšou mierou zaujímavosti, keby predsedom bol nejaký profesor z Hamburgu alebo z Lille, eh, tiež by táto skupina eh, robila veľmi dobrú prácu, odvádzala, ale, ale nikto by sa tomu až tak veľmi nevenoval, pretože, by sa, eh, pretože ja sa možno napríklad trošku intenzívnejšie vyjadrujem a podobne. A potom vás chcem ešte opraviť. Ja nechcem difamovať Európsku úroveň. Čo je pre mňa dôležité je, aby ľudia pochopili, do akej miery zachádza až uh, uh, regulačná kompetencia Bruselu. Pán Leinen, um, euro vynechajme. O európskej e, úrovni sa e, takmer nič nehovorí v správach v Taliansku, Nemecku alebo vo Francúzsku. E, stále sa hovorí iba o tom, čo robí národný e, parlament. Takisto aj e, v Rakúsku. Stále sa hovorí o tom, čo prijal Rakúsky parlament a potom niekedy na konci správ sa možno spomenie e, Brusel. A ľudia majú dojem, že Brusel nemá až toľko kompetencií. A mne ide o to, že na základe mojich čísel poukazujem na to, aký dôležitý je Brusel pre život ľudí e, v tých najobyčajnejších oblastiach ako potravinové právo, e, odpadové, ochrana životného prostredia celkovo. To je môj cieľ. E, vytvoriť trošku viac európskej verejnosti. Teraz ju máme. Vďaka euru sa situácia zmenila, keď včera pani Merkelová Eh, navštívila kolegu v Aténach. Predtým to bola možno pociarka počiarov, teraz eh, to ukazujú všetky noviny z dôvodov, ktoré všetci poznáme. Možno to má aj eh, určitý prínos a to, že vnímame Európu trošku viac ako organizáciu, ktorá sa snaží zlepšiť život v Európe vďaka tendencii zjednocovania Samozrejme, veľa národných a regionálnych osobitostí um, sa nemôže e, dostatočne uplatniť. A preto sa pýtam, či nad, uh, národná region, nadregionálna úprava je vždy potrebná. Jeden príklad. Vy ste sa zaoberali touto témou. Otázka e, z, e, do, z dôvodov dopravnej bezpečnosti je dobrá, aby sme mali európske úpravy o dĺžke e, jazdy vodičov a podobne. Predtým to bola katastrofa, tak sa to na celoeurópskej úrovni upratilo a prešlo sa z analogických na digitálne tachografy. Tie skonštatujú, či vodič dodržiava svoje povinné časy oddychu a jazdy. A práve malé a e, e, stredné podniky, ktoré možno raz, dvakrát e, v mesiaci predu 80 kilometrov na ceste k svojmu zákazníkovi, tie zastavia na diálnici a požadujú od nich tachografii a policajt povie, ja za to nemôžem, to je Európa. E, takto vyzerajú tie diskusie. A potom naozaj na základe takéhoto príkladu nemali by sme e, tu umožniť určitú, predsa len určitú kompetenciu pre e, národnú oblasť. Je veľmi ťažké v Bruseli si vybojovať nejaké národné výnimky. Ja som sa informoval, 7 rokov trvá, kým zákon alebo smernica sa zmenia. Toto e, mi, e, číslo mi povedal e, generálny sekretár Vile z vášho Európskeho parlamentu, ktorý sa tiež stiažuje na to, že tieto procesy sú tak dlhé. Mne ide o to, aby som budoval povedomie o tom, že Európa je dôležitá jednotka, ktorú by sme nemali vnímať iba negatívne, ale e, že treba vnímať jej účinok aj pozitívne. Ja som nezmenil v tejto oblasti môj názor, to vždy tak bolo, e, bez pochyby. Kto predsa pomáhal budovať Európu, tá e, generácia, moja generácia a generácia predo mňou bez nás by Európa vlastne vôbec nebola. O tom ani nemusíme diskutovať, ja vám hovorím osobne momentálne nevidím žiadnu vládu, ktorá by naozaj štruktúrálne povedala, čo by bolo možné e, vlastne zmeniť, kde by sme potrebovali viac Európy a kde e, by sme veci mohli vrátiť naspäť na národnú úroveň. Nič nepovedia konkrétne. A pritom by bolo potrebné viesť takúto diskusiu, pretože e, z rôznych dôvodov potrebujeme viac Európy v určitých oblastiach ako menová politika, vnútorný trh bez silnejšej kontroly zo strany Európy. E, to v týchto oblastiach ďalej nepôjde. Ale ak chcete viac Európy e, v určitej oblasti, potrebujete v politickej diskusii e, sa zamýšľať aj tým, kde by bolo treba začať lepšie uplatňovať myšlienku subsidiarity. To je podľa mňa dôležité. A potom chcem ešte povedať jednu vec aby ste pochopili sumy 41 eh, miliard, miliard návrhov. 100 milióny sa, eh, miliónov sa tu týka iba eh, úspor v environmentálnej oblasti. A moja skupina s Johnom Hontelesom ten pochádza práve zo združení, environmentálnych združení a ďalší kolega za, sa zaoberá záujmami spotrebiteľov. Ak oni povedia, že e, miera e, tých úpravy sa mala znížiť, e, znamená to, že v environmentálnej oblasti sme neurobili veľmi veľa nejakých lukratívnych návrhov. Najväčší, najdôležitejší možno bol konečne umož- umožniť aby e, za počty DPH e, mohli prebiehať e, elektronicky. To dovtedy nebolo možné. Bolo to všetko potrebné robiť papierovou cestou. To samozrejme stojí niečo celkom možno 7 eur a elektronicky 1 euro rozdiel je obrovský a naozaj e, tým odbúrate záťaž pre európske podniky. E, celkovo ide o číslo 18 miliard eur, ktoré úsporíme európskym firmám. A ešte ani všetky krajiny túto možnosť nevyužili. Nemecko ju využilo všet, veľmi rýchlo. Tam sa e, úspory, e, 4 miliardy v tejto oblasti. A potom sú ešte tí, ktorí to vôbec ešte ani nevyužili. To sú veci, kde môžeme povedať, že Európa e, niečo pohľad dopredu, e, znížila záťaž. Tam sú miliardy. A potom je tu otázka, či v prípade mikrofíriem e, povinnosti týkajúce sa publicity, zverejňovania, bilancií, či sú naozaj eh, povinnosťou pre takéto firmy, ktoré vôbec nepôsobia na medzinárodnej úrovni. Tu v parlamente sa dlho, dva roky o tom diskutovalo. A celkovo, ako dlho to trvalo, eh, komisia, eh, pán McCreevy o tom 2-3 roky diskutovali, rada o tom diskutovala pár rokov. A to sa veľmi rýchlo nazbiera, je z toho tých 7 rokov. Takže niečo, o niečo ste žiadali v roku 2007 a e, teraz máme rok 2012 a ešte stále e, tu nemáme žiaden konkrétny e, výsledok. Takže samozrejme to najdôležitejšie nie je v environmentálnej oblasti, v oblasti ale v oblasti mm, prac, pracovnej, spoločenského práva, e, vnútorného trhu, Samozrejme, návrh týkajúci sa 18 miliárd je veľmi dôležitý určite, keď si pozriete tieto čísla. Pani Rozbach, keď sa na tie sumy pozerám v tých príkladoch, je to naozaj zaujímavé a musím povedať e, to, čo viac potrebujeme, je európska verejnosť. Keď sa v Európskom parlamente diskutuje o žiarovke, tak e, si to takmer nikto nepovšimne. Potom sa e, o tom rozhodne, parlament o tom tiež rozhodol a e, protest začal až pri realizácii tejto úpravy. A ja si preto želám, aby politický rozhodovací proces bol na národnej úrovni viac zohľadnený. Pán Leinen, ja som mal uh, vyviedol diskusie s e, novinami Bild. E, Bild nemá žiadneho e, zástupcu v Bruseli, aj keď píše veľa o Bruseli. A Der Spiegel takisto jeden z najdôležitejších informačných a publikačných prostriedkov v Európe má E, veľmi e, e, veľa špecializovaných redaktorov na jednotlivé krajiny, ale len jedného jediného na Brusel. A potom je jasné, že sa príliš málo píše o vašej práci v porovnaní s tým, čo robí parlament alebo národná vláda. A o to mi ide. Preto sa snažím provokovať a hovoriť, či viete, koľko impulzov vlastne presne pochádza z Európy. Neberte to prosím ako difamáciu. Ľudia sa potom jednoducho, keď toto poviem, eh, pozrú, o, to som vôbec nevedel, eh, je to eh, veľmi dôležité. Ja takto chápem môj malý príspevok. Chcem jednoducho vzbudiť trošku viac pozornosti. Toto všetko samozrejme je zatienené momentálne tou diskusiou o eure tomu ešte musím povedať, môj veľký priateľ Jean-Claude Juncker e, e, raz povedal e, dávno, v 90. roku, počas jedného intervia pre Spiegel. A to je teda Európa elit. My v Európe niečo príjmeme, potom sa stiahneme, čakáme na reakcie, ktoré ale neprídu, pretože ľudia nerozumejú tomu, čo sme prijali a potom pokračujeme ďalej. To je brutálne, ale takto sa naozaj rozhodovalo. A dnes e, vo veľa silnejšej miere potrebujeme zainteresovať občanov na európskom procese. Ak sa nám to nepodarí, tak veľmi veľký projekt, teda Európa, e, nezrealizuje to, čo by mohla a práve vo svetle globalizácie je to veľmi dôležité. Práve e, tu je dôležité, aby sme združovali naše e, zdroje, pretože ani malé, ani veľké krajiny v Európe e, osamotene už toho veľa nedokážu. To platia aj pre Nemecko, aj pre Francúzsko. Nemajú jednoducho šancu, ktorú by sme mohli mať keby sme silnejšie vystupovali ako Európania, ako EÚ. A to je samozrejme aj v záujme e, Rakúska, Alsaska, Essexu, Veľkej Británie. To som len chcel povedať. A teraz čo si predstavujem? Budúci rok eh, to urobíme, e, nejaký, nejaký typ testamentu. Nová komisia v roku 2014 by mala vypracovať nejakú e, podobnú skupinu, ako je to akta v Holandsku, alebo tá skupina vo Švedsku, alebo príslušný výbor v Holandsku. Jednoducho nejakú skupinu, ktorá by bola profesionalizovanejšia a zaoberala sa otázkami bio, byrokracie, ale e, naozaj e, e, vo veľmi silnej miere a mohla vstupovať aj do sporov s parlamentom, s komisiou. My sme možno vytvorili impuls preto a v novej legislatívnej perióde by sa to malo realizovať. Ja budem v tejto veci pokračovať ďalej, budem e, vstupovať do e, diskusí, sporovať s národnými administratívami, budem cestovať do jednotlivých krajín spomínať, e, že sa mi nepáči a že budem e, e, kritizovať, ako to zrealizovali, že možno napríklad vo Fínsku je s tým spojená oveľa menšia miera byrokracie a vy vo vašej krajine X ste to spojili s veľkou administratívnou záťažou. Ja samozrejme poznám opatrenia uplatňovania Niektorá krajina má tri strany, moja, moja, môj región 30. To sú tie rozdiely, o nich by sme mali rozmýšľať. Pani Klas, európska úroveň. E, je lepšie, e, nie je lepšie mať na miesto smernice nariadenie, potom by sme tu už nemali e, žiaden chaos pretože aj neredňa treba nejako e, uplatňovať v praxi, ale predsa len tam bude menej než pri smerniciach. Ja si myslím, že takto ďaleko sme ešte nedospeli. Členským štátom treba ponechať nejakú možnosť interpretácie, ale pani Klás, táto interpretácia tu si zase myslím, že Európa potrebuje viac kompetencií aj kontroly. Európa musí povedať... Takže musíme sa overiť aj tým, že áno. Čo robíš vlastne ty v tejto oblasti? Prečo nie je možné ináč postupovať? Lebo vlastne e, jednoducho tu sa nenaplňa to, čo sme si predstavovali ako zjednotiteľe Európy, takže musíme si pozrieť jednotlivé administratívne úrovne. Je tu generálny sekretariat, ktorý hovorí, že nemôžeme vybudovať určitú dokumentáciu o tom, akým spôsobom postupujú členské štáty a implementujú smernice. No a predseda včera e, hovoril o tom, ako by sa dalo postupovať. Zdá sa, že je tam ochota niečo vybudovať a síce preto, aby sa podarilo zjednotiť e, implementáciu smerníc a to preto, aby tu bol určitý prehľad o situácii. A ja pevne verím, že výsledkom toho celého úsilia bude to, že ľudia si povedia v Európe, áno, Európska úroveň, komisia, parlament a rada, pre všetkým Európsky parlament a Európska komisia, aspoň pochopili, aký je ten problém s byrokratickou záťažou. Áno, niečo v tom mysle, že pochopili sme to a musíme sa snažiť to či, aspoň čiastočne riešiť. Takže samozrejme je nutné postupovať obozretne a ja si myslím, že tie úspory, ktoré sme pripravili, sú napríklad v oblasti e, životného prostredia vo výške asi 100 miliónov. A sú tam ešte ďalšie možnosti. Vždy sa musí prepočítať to, že keď sa niečo ušetrí, aký je potom, aká je potom environmentálna záťaž. Samozrejme, aby to nešlo na úkor ochrany životného prostredia, tak by sme postupovali veľmi obozretne. A Samozrejme, združenia ochranto životného prostredia sa bránia voči združeniam priemyselníkov. Je to samozrejme pochopiteľné. A myslím, že aj pán Mari je prítomný, náš írsky kolega, ktorý je veľmi kompetentný a veľmi otvorný človek pre diskusie. On sa snaží tak upokojiť situáciu, nezameriava sa len na odburávanie byrokracie, ale že sa zaoberá tým, aké sú tam dôsledky. To znamená, že nestačí len znižovať e, byrokraciu, ale je nutné zabezpečiť ochranu životného prostredia, takže je nutné to vyvážiť. Byrokracia je vlastne oblasť napätia medzi, medzi tým, aká je zodpovednosť jednotlivca a medzi tým, či je nutné to vyriešiť nejakým spôsobom na štátnej úrovni. V súčasnosti tá tendencia ide skôr tým smerom a týka sa to všetkých štát, že štát by mal všetko riešiť, je to určitá schizofrénia. Tí politici, ktorí majú zastupovať štát, majú pomerne zlú reputáciu, týka sa to Grécka, Španielska, Talianska, Francúzska, no a samotný štát, týka sa to Nemecku, Rak- Nemecka, Rakúska, tam zase dôvera v štát je veľká, takže je tu skôr taká ochota regulovať a ustanoviť viac. No a potom je tá všeobecná diskusia, ktorá sa týka konkrétnych vecí. No a ja som sa snažil to načrtnúť a možno sa to podarilo v nejakých bodoch. Áno, môžeme to spraviť aj e, v tom spívnom stane na Oktoberfeste, ale konec koncu musíme si uvedomiť, kto o tom rozhoduje. Takže je dôležité rozumne to ľuďom vysvetľovať a myslím si, že tam je ešte určitý deficit v rámci toho objasnenia, prečo Európa v niektorých oblastiach môže veci vyriešiť lepšie, je nutné poukázať na to, kde to nefunguje dobre, kde to funguje dobre. Sú to rozličné úrovne a samozrejme regionálna úroveň a národná úroveň sa chce diferencovať od Bruselu ale dosť dlho ste ma počúvali. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. Neviem, aký je váš časový plán. Do pol jednej, takže tí kolegovia, ktorí sa prihlásili, tak ešte môžu dostať slovo. Ja by som chcel požiadať, aby e, rečnícke vystúpenie sa obmedzili na dve minúty, aby mohol vystúpiť každý. Ako prvý pán Schluter. Um, Myslím si, že e, problém je vtedy, e, keď zadáte nasledujúcu podmienku menej byrokracia, menej regulácie, sú zároveň nižšie štandardy. Ale do tejto pasty by sme sa nemali nechať chytiť. E, uvediem príklad, napríklad balíček zákonom o informáciách o potravinách. Vtedy Híri povedali, počúvajte, my nebudeme dávať všetky údaje na výrobky, pristúpime k výnimkám, ak to neovplyvní kvalitu, urobíme výnimku. Ak to z technického hľadiska nie je nevyhnutné, opäť urobíme výnimku. Teda takéto výnimky vedie k tomu, že všetko je ešte byrokratickejšie, pretože v súčasnosti máme eh, štátom eh, kontrolovaný orgán, ktorý kontroluje, či skutočne sa kvalita, teda všetko sa ešte komplikuje, máme viac byrokracie, namiesto toho, aby sme mali jedno pravidlo pre všetkých a preto si myslím, že niekedy byrokracia pochádza z zájmov priemyslu, ktorý e, hľadia len na svoje záujmy, e, namiesto toho, aby sme mali jedno pravidlo pre všetkých. Zaujímalo by ma teda tých 30 konkrétnych návrhov ohľadom subsidiarity, na toto by mohla vzniknúť užitočná diskusia. Ja si myslím, že e, riešenie je zmeniť logitu, ako sú e, ako celok v Európe vypracované právne akty. E, s istým zjednodušením máme nasledovný systém na miesto toho, aby som povedal, že všetko je dovolené, ak sa nepovie inak. Na rozdiel od toho siahame po celej sérii prísnych pravidel a dogieme. Radšej by sme mali povedať, že existujú normy, tie sú stanovené a ako náhle budú existovať pochybnosti, ako náhle nejaký členský štát bude chcieť e, výnimku, zvrátime dôkazné bremeno, teda povieme im, áno, u seba doma môžete takto postupovať, ale len v tom prípade, ak to e, je v prospech vášho eh, národného systému. Jednoducho by som skonštatoval, že ak by mal byť trh jednoduchší, to dôkazné bremeno by malo byť zvrátené. Teda celé by malo fungovať naopak. Všetko by malo byť e, povolené tak, aby systém mohol fungovať. Sa páči, Horšnelhardt na dve minúty maximálne. A, prepáč, nepočul som moje meno. Pán doktor Štojber, som rád, že ste prišli medzi nás. Ja som sa tešil na tieto dve hodiny, ktoré strávite s nami, lebo ja som si vás už vytočil viacej krát a vždy ma to pozbudí pre našu vlastnú prácu. Je to určitý impuls. No a tentokrát tá diskusia je trošku taká inokšia. Myslím si, že máme tu dve veci. Prečo robíme legislatívu, ako to robíme a ako vlastne šírime to posolstvo Európe. No ja by som tu chcel ešte načrtnúť jeden bod, ktorý sa tu nespomenul. A síce tu ide o pravidlá, ktoré sa týkajú konkurencieschopnosti v Európe. Myslím si, že to je ten prístup, či sa nám podarí zabezpečiť to, aby všetky takéto pravidlá boli prijaté v členských štátoch, ktoré nemajú diskriminovať e, iné štáty v iných štátoch. A chcel, chcel by som nadezať na to, čo povedal Linda McEwen. Svojho času som bol spravodajcom a vtedy sa vypracovalo určité nariadenie, a chcel by som povedať v protiklade s vám, že podľa mňa nariadenia sú lepšie ako smernice, lebo vlastne v smernici nemôžeme implementovať tú vec, ktorá sa týka konkurencieschopnosti. A ja viem, že v nariadení je to zložité. No a toto nariadenie obsahovalo pomerne veľkú pružnosť. Súviselo to s rozličnými štruktúrami v Európe. To znamená, že malé podniky nesmú byť príliš zaťažené, pričom veľké podniky musia byť zaťažené v tom zmysle, aby zabezpečili naplnenie štandardov v oblasti potrebnej bezpečnosti. No a k čomu to viedlo? I dotknutá oblasť zareagovala tak, že napríklad kritizovali ma Združenie mesierov v Nemecku, no a zase Združenie mesierov z Rakúska povedalo, no super si to, si to vypracoval, predsa to nemôže byť tým, že by sa pomýlili, ale jednoducho ide o to, že sa to nesprávne implementovalo. No a potom ma šokovalo to, čo sa udialo v Nemecku, lebo keď som sa dozvedel, že tých 17 smerníc, ktoré tu boli ako východisko, sa potom implementovalo ako vykonávací predpis komisie. Jednoducho nespravilo sa nič, ne, nebol tu záujem využiť tú pružnosť, ktorá tam bola, využiť tam nejaké poznatky a Jednoducho to je vývoj, ktorý ma znepokojuje. Ja som vlastne toho názoru, že nariadne mali byť ešte prísnejšie. No a ešte jeden bod by som vám chcel povedať. Viem, že pán predsedovi sa to nepáči, hovorím dlhšie, ale predchodcovia hovorí, predečníci hovorili dlhšie. Dobre, takže ja viem, samozrejme, človek v živote spraví veľké chyby. Najhoršiu chybu som spravil, keď som prišiel sem, keď som si myslel, že sa mi podarí dobre e, šíriť e, poznatky v Európskej únii doma. Žiaľ, človek si všimne, že to tak nie je. Naraz, narážate neustále na prekážke. Jednoducho nepodarilo sa im to teraz nejako vyriešiť. Keď sa stretnem s administratívou u nás doma, keď niečo chcem povedať, ľudia predsa postupujte nejako iným spôsobom, tak potom prídu mnohí a povedia, že nedá sa to, nedá sa to, nedá sa to, lebo je to e, ustanovené tak, vyriešené tak. Takže jednoducho je to zložitý boj. A myslím si, že to je výborné, že môžeme o tomto tu dnes diskutovať. Ja som si povedal, že o tom budem diskutovať u nás doma rovnako, v tom zmysle poviem to takisto ako tu. Či ma potom opätovne zvolia, to už neviem, ale iste to bude zložitá činnosť. Ďakujem pekne a teraz Judith Merkis. Ďakujem, u wel, voorzitter. Dank u wel, geachte heer Stoiber, voor uw, uh, uh, voor uw uh, uh, interessante overzicht. Ik heb een paar snelle... Ďakujem za veľmi zaujímavý, e, zaujímavé objasnenie, ale dovolte mi veľmi rýchle otázky. Eh, spomínali ste, že implementácia európskych smerníc je nedostatočná na úrovni členských štátov, ak je veľmi ťažké ich e, transponovať a preto by sme sa mali zamýšľať, nemali by sme siahať skôr po nariadeniach, teda po prísnejšom, striknejšom e, nástroji. E, nariadenia sú jednoznačné, ale zároveň účinnejšie. Možno, že by sme si ušetrili veľa byrokratickej záťaže. To je moja prvá otázka. Nemali by sme siahnuť po predbežnej kontrole s centrálnymi kontaktnými bodmi. A netýkalo by sa to len podnikov, týkalo by sa to možno aj národných regulačných e, úradov, ktoré by pomáhali malým a stredným podnikom. Zároveň sa chcem spýtať, či, nemal, či by nemala existovať povinnosť e, maximálne 8-ročného eh, legislatívneho rámca, tak aby vznikol eh, istejší eh, právny stav, istejšia právna situácia, najmä pre malé a stredné podniky. Ďalšia otázka sa týka databáz. Tie by mali byť zjednotené. To ste spomenuli i vy a je to dobrá vec. Treba však sa zamýšľať aj nad dôveryhodnosťou údajov a zároveň by som sa chcela spýtať o utajovaných informáciách. Môže vôbec existovať jedna centrálna, jedna ústredná databácia, databáza? Spomínali ste príliš veľké množstvo kontrol, ktoré sú častokrát zdvojené mimovládny sektor medzinárodné organizácie, ako aj Rada Európy zdvojujú, respektíve strojnásobujú našu prácu. Merali ste záťaž z dôvodu týchto zdvojených, respektíve strojených kontrol. Posledná otázka. Nedôjde to do absolútne nevyhovujúceho stavu, ak bude Európa ešte zomknutejšia? Ďakujem pekne. Slovo pán Líze. Áno, samozrejme, že je to zložité, že keď máme iba dve hodín k dispozícii, možno by bolo dobré, keby ste boli, pán predseda, prísnejší na čiatku. No, boli tu viacerí, ako napríklad Richard Zeber, ktorý na úvod hovoril e, dlho, takže poprosím vás o toleranciu. Ja sa chcem poďakovať doktoru Štoberovi za to, že ste prišli dnes medzi nami. Chcem sa poďakovať, medzi nás, chcem sa poďakovať za to, čo sa vám podarilo dosiahnuť. Tá vec, ktorá sa týka DPH, je dobrá vec a parlament vám konec koncov tom aj pomohol. Chcem sa poďakovať a využite to ako motiváciu, aby ste vystupovali teraz iným spôsobom ako v minulosti. Poučili ste sa a poučili sme sa aj my v Nemecku. Je výborné, keď robíte také veci ako ten článok s Manfredom Weberom. Dá sa to samozrejme ešte zlepšiť. A zoberme si príklad e, žiarovky. Sú tu dva príklady. Buď ste teda proti, ako politicky angažovaný človek a potom, prosím vás, sa zamerajte v rámci vašich útokov na pána Gabriela a pani Merkel. Oni sú zodpovední za to a pani Merkel to dokonca po samite v roku 2007 jasne povedala. A všetky tieto neoprávnené kritiky, podľa môjho názoru, voči európskym inštitúciám potom majú jeden cieľ a pani Merkel sa bude e, brániť. Táto dokáže, ona sa k tomu aj hlási, ale samozrejme musí byť to mysle oslovená. Nie je to nejaká nirvána Európy. A to, čo hovorila Linda McEwen, a ja na to zareagujem, chcel by som povedať osobne, ja to poviem osobne, naše nemecké ministerka, poďte to aj vy, včera v televízii v ARD bola diskusia o označovaní potravín. Ona to kritizovala, že mnohé veci sa nepodarí presadiť, že to nezodpovedá nemeckému rokovaciemu mandátu, ktorý bol e, zosúladený aj s liberálmi. Ja by som od e, takéto političky v rámci CDU, CSU očakával, že ja som to chcela ináč, ale bola som dotlačená do pozície, aby som zasadzovala sa za také riešenie, ktoré že by bolo lepšie pre spotrebiteľov. To, čo včera v rámci diskusie spomenula, myslím si, že to nebolo dobré. A myslím si, že aj v Nemecku je situácia diferencovaná. No a potom, čo sa týka hygieny e, v súvislosti s potravinami, pán Štojber, to sa týka aj vašej vlastnej strany. Zodpovední boli za to ministri Zehofer, Zehofer a Eigner. Ich úradníci boli proti odburávaní byrokracie v Európe Momentálne máme v Nemecku ministerku Ursula von der Leyen. Matias, dovol, aby som ešte tri body spomenul, čo sa týka, čo sa týka e, tematiky lekárskych vyšetrení a tomografie. Ministerka, ktorú som spomínal, ona sa bráni odborovaniu byrokracie ktorú sme schválili tu. A to teda je posledný bod, obchodovanie s emisiami. My chceme mať európske riešenie. Kolegovia z CSU, ktorí si ináč veľmi vážim, hovoria, že ak to Európa nezvládnu, spravíme sa na národnej úrovni. Ja by som vám dopredu chcel povedať, čo sa udie, ak sa nevieme snažiť. Nemecko kvôli stanovisku ministra hospodárstva odmietne európske riešenie a potom po voľbách v Bundeslágu, pevne verím, že koalíciu povedia CDU alebo niekto iný, zavedú národné riešenie, ktoré poškodí nemeckú ekonomiku. To znamená, že na tejto téme musíme pracovať a spoliame sa na podporu politikov z CSU. Ďakujem pekne, pán Líze, za držanie presných dve, dvoch minút a teraz má slovo kolegyne Grostet. Vážený pán Štojber, rada by som povedala, že skutočne bolo príjemné vás počúvať. To, čo sme si od vás vypočuli, e, skutočne e, pociťujú naši spoluobčania. Avšak rada by som spomenula jednu veľmi dôležitú vec. Ak je príliš veľa byrokracie, tak je to kvôli tomu, že máme prebojnelú administratívu. A možno, že jej váha je nadmerná. A je to vina politikov. Som však presvedčená, že ak by sme mali menej úradov, hneď by sa celý systém odľahčil a naše podniky by sa hneď cítili lepšie. Naša Európa má byť Európou spotrebiteľov. Nezabúdajme ani na malé a stredné podnikmi v súčasnej dobe, keď v Európe vládne kríza. Práve pre malé a stredné podniky je život v kríze veľmi ťažký. A hlavy vládov a štát, tak ako sa stretávajú na rade, majú za úlohu venovať sa týmto otázkam, napríklad európskemu patentu, ku ktorému sa nevieme dopracovať. Nevieme sa k nemu dopracovať kvôli tomu, že niektoré členské štáty ho blokujú. Vládne neskutočná právna neistota, ktorá je takou hrozbou ako Damoklov meč nad malými a strednými podnikmi. A práve to som tu dnes nepočula. My sme tiež spolu zodpovední, pretože častokrát my prilievame olej do ohňa, my pridávame novú legislatívu a to dolieha na malé a stredné podniky, nachádzajú sa skutočne vo veľmi nestabilnej situácii, pretože neustále čakajú na revíziu tej ktorej smernice či nariadenia. E, vznikajú veľmi zložité projekty a legislatívne návrhy dnes, e, keď som si tu vypočula, že e, vznikne nejaká pracovná skupina, na, ktorá sa bude venovať e, dopadu administratívnej záťaže. Ja sa bojím, že to ešte skomplikuje vec. Ja sa bojím, že vznikne ešte o jedno poschodie viacej na generálnych riaditeľstvách. Ja si myslím, že my by sme mali prichádzať s kvalitnejšou legislatívou. To sa od nás čaká. Ďakujem pekne. Áno, na tomto sa už pracuje. Takže to, čo ste spomínali, to už existuje. Dostaneme sa na záver zoznamu rečníkov a teraz by som dal slovo doktorovi Tojberovi. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán Grote. Viem, že vaša trpezlivosť je teraz pod určitým napätím, máte ešte prácu pred sebou, ale chcel by som povedať, že bola to dobrá otvorená diskusia. všetkým tu ide o to, aby sa podporilo informovanie. Jednoducho, keď niečo robíme, musíme si uvedomiť, aké dôsledky má naša legislatíva. Musíme sa na tým zamyslieť viac ako možno v minulosti. No a pán Šliter, vy ste položili veľmi zásadnú otázku, alebo teda spomenuli pripomienku. Odburovanie byrokracie samozrejme neznamená zoslabovanie štandardov. To je bolo nesprávne. Myslím si, že my tu diskutujeme o tom, ako uľahčiť situáciu malé a stredné podniky. Nemôžeme postupovať tak, aby sme povedali, že dobre, veľký výrobca potravín, potravín musí e, splniť určité štandardy a potom malý podnik s piatimi zamestnancami, pre nich budeme mať potom nejaký štandard mínus nejaký slabší. To nemôžeme samozrejme takto spraviť. Ide o to, že tie štandardy musia byť podľa možnosti rovnaké. Odborovanie byrokracie nesmie viesť k takému rozhodnutiu, že by sa e, zoslabovali politicky želané štandardy. Myslím si, že na tom sa zhodneme. Musíme v tejto súvislosti sa zamyslieť ale nad iným. Myslím si, že to je dôležitá vec z hľadiska komisie, a síce, či musia mať také pravidlá pre malé a stredné podniky, kde určité byrokratické postupy od nich nebudem požadovať. Samozrejme, názory sú na to veľmi rôzne a či vo všeobecnosti by sa znížili tie požiadavky pre všetkých, alebo či by ostali pri veľkých a pri malých podnikoch by sa snažili určité byrokratické štandardy znížiť. To je tak povediac tá rozhodujúca diskusia, ktorú e, aktuálne vedieme. Preto musí komisia pripraviť tomu stanovisko. Ak chcete do toho prispieť, myslím si, že je dôležité na tom pracovať. Ja si myslím, že ak nejaký veľký podnik vynaloží 1% svojho obratu na byrokratické požiadavky a malý a stredný podnik s viac ako 250 zamestnancami vynaloží asi 5%. A skutočne mikropodnik vynaloží v priemere asi 10 svojho obratu na to, aby dodržal e, zákonné ustanovenia. Myslím si, že to je číslo, na ktorom musíme popracovať, lebo budúcnosť nášho kontinentu je práve závislá od toho, či tu bude mať dostatok podnikov a či tu bude podnikateľské prostredie. A musíme pomôcť teda tým malým, to je politický cieľ. No a tá otázka, ktorú ste spomenuli, spomenuli v súvislosti s subsidiaritou a ten návrh, myslím si, že to je významné. Pán Hart. ja si myslím, že Nemecko a Rakúsko, keď ste spomínali tieto konkrétne príklady, myslím si, že práve toto potrebujeme. Pokiaľ máme také smernice, tak potrebujeme mať väčšiu výmenu, potrebujeme, aby sa v rámci implementácie zbližovali a spolupracovali národné administratívy. Myslím si, že to je veľmi dôležité, ja to tak chcem podporiť. Jednoducho dôležité, pozrite si ten náš, náš dokument, kde ide o tú implementáciu. No a pani Merkis, to či nariadenie alebo smernica, to spomínala aj pani Grostet. Ja musím povedať, som toho názoru, že potrebujeme mať viac nariadení. Ja by som chcel povedať, že podľa mňa to smeruje k väčšiemu počtu nariadení. No a vidíte to v rámci e, tej diskusie, že sú také veľké rozdiely v oblasti efektívnosti e, verejnej správy. Napríklad vo východnej časti Európy máte veľké nedostatky v rámci a vôbec kompetencií. No a jednoducho niektoré elementy tam chýbajú, takže je dôležité sa zamerať na to, aby výkon tých, to, to, to fungovanie tej administratívy bolo lepšie, je dôležité zabezpečiť lepšiu implementáciu, lepšiu realizáciu a to si potom vyžaduje mať určitý náhľad a prehľad zo strany komisie, takže o to ide vlastne v rámci tých dokumentov dôležité je si uvedomiť, že aj komisia mala vedieť, ako to vlastne vyzerá v jednotlivých štátoch. Myslím si, že to znamená viacej Európy v zmysle kontroly. Pán Líze, môžem iba súhlasiť, čo sa týka emisí, rieši to na národnej úrovni, by bolo absolútne šialené a aby som chcel povedať, že dnes potrebujeme mať nové odôvodnenie Európy. Pre mňa Európa je odpoveď na strašné svetové vojny a je to vlastne ako keby reakcia aj na to, čo spôsobilo Nemecko. No ale pre moje deti a mojich vnukov je to už história. Jednoducho, tým už nestačí to takto vysvetľovať že im budeme to vysvetľovať e, svetovými vojnami v 20. storočí. A jednoducho o to ide. Moderná odpoveď musí byť globalizácia. Prečo Európa má veľké problémy. My sme ten kontinent, kde je, bude čoraz menej obyvateľov. Sami hovoríte, že v roku 2014 je to prognoza komisie, že Európa bude mať o 50 miliónov obyvateľov menej, zatiaľ čo v tom istom období počet obyvateľov na svete stúpol 7 miliard na 9 miliard, takže vlastne tu ide o to, že intelektuálne je nutné sa zamyslieť nad tým, prečo potrebujeme Európu a iste potrebujeme tu mať nové nariadenia. Pani Merkis, už som čiastočne o tom hovoril, nariadenie smernica to je taká rozpoltenosť. Myslím si, že celkovo potrebujeme mať v prvom rade silnú komisiu, konečnom dôsledku, s čím neráta Lisabonská zmluva a chcete mať na to môj politický názor. A rada má teraz viacej moci, komisia je teraz slabšia. A parlament je tak niekde na pol ceste. Ja si myslím, že význam rady v tom, ako sa to prezentuje, nie, nie je dobrý. Napríklad, keď zasadá rada je summit, máte tam 17 alebo 27 tlačových konferencií a čo povie francúzsky prezident, čo povie nemecká spolková kancelárka, možno nie tak jasne, čo povie talianský predseda vlády. Prvé, prvé, čo povedia, že ja som zastupoval talianské záujmy, ja som Európe odobral niečo v prospech Talianska, to povie aj bulharský zástupca. Ja som v záujme Bulharska e, nás zastupoval proti týmto európskym predstavám. To je potom jasné, že vlastne sú tu tie protiklady a ja sa snažím tu jasne poukázať na tieto veci a musíme z toho vyvodiť dôsledky. Ochrana osobných údajov, ak nejakému úradu poskytne všeobecne prístupný dátum, nejaký údaj, musí to už stačiť. Nemôžeme požiadať občanov, aby sa trikrát informoval raz okresnú úroveň, raz krajskú, raz štát a to samozrejme sa stáva. Predsa občan povie, že ja som vám to už poskytol. Jednoducho je toho až príliš veľa. No a teraz som bol v Spojenom kráľovstve, je to krásny príklad a stretol som sa s príslušným ministrom No a skonštatovali sme, že v Spojenom kráľovstve existuje asi 22 tisíc noriem, to sme vôbec nevedeli, majú dokonca viacej noriem ako Taliani. Vlastne nevedia, či platia alebo neplatia, takže je to enormný počet a podľa toho, čo nám povedala vlastne vláda, že tá je veľmi rozsiahla, a tento minister nám povedal, že my sme skonštatovali, že krava v Spojenom kráľovstve bude, je teda kontrolovaná z rozličných dôvodov 19 úradmi. No a potom <laughs> nám, nám ešte povedal, že tá kráva sa z toho určite teší, lebo je v očividne dobrej kondície, ale polnospodárovi to vadí. No a jednoducho musíme si povedať otázku, prečo sa musí preverovať 19 krát, prečo je nutné poskytnúť 19 krát tie údaje. No a ak sa k tomu takto bude pristupovať, je možné ľuďom povedať, že Áno, vieme, že je tu takýto problém, chceme pokročiť ďalej. Takže ochrana osobných údajov samozrejme musí byť zachovaná. Ak dovolíte, ešte posledná pripomienka na adresu francúzskej kolegyne. Ja si myslím, že máme tu určité mánko, ak to teda tak môžem povedať. Samozrejme, ja mám dobré kontakty s bývalým eh, prezidentom Sarkozym, ja som sa s ním viacekrát bavil o tejto téme. Francúzsko nemá jasné stanovisko v oblasti odbudovania byrokracie. V Británii tam je to úplne príkladné. Tam vláda môže predložiť iba zákon, ak zruší nejaký iný. Takže to nie je jednoduchá situácia pre príslušného ministra. Napríklad chcete predložiť nejaký, nejakú novú koncepciu, tak musíte to niekde odbúrať. Takže je to skutočne veľmi zaujímavý príklad Považujem to za veľmi ambiciozne, to, čo robia Briti. Škandinávci tí postupujú tiež veľmi výrazne. No a vo Francúzsku tam mi nie je úplne jasné to stanovisko. Ako sa oni stavajú k odbúrovaniu byrokracie. Neviem, ako sa k tomu stavia teraz nový prezident. Takže ak by som mohol takto na vás apelovať, bolo by dobré možno sa na to zamerať alebo Francúzi, aby vedeli, ako sa pozicionujú e, v oblasti byrokracie, môžu spolupracovať s niektorými ďalšími štátmi ako Spojené kráľovstvo, Holandsko a tak ďalej. Ja sa chcem poďakovať za zaujímavú a intenzívnu diskusiu a myslím si, že sa ešte opätovne stretneme. Ďakujem pekne. Hey, Dr. Stoiber, Sie sehen, der Applaus. Äh, der pán doktor Štojber, na tomto potlesku. Vidíte, že skutočne to bola veľmi zaujímavá diskusia. Môžem povedať, odkedy som predsedom výboru, sme takúto všeobecnú a zaujímavú diskusiu ešte nemali. Jednoducho mm, ste takí, že aj provokujete, myslím si, že je to dobrý prístup. Niekedy je dôležité si uvedomiť, ako človek musí postupovať, niekedy je dôležité byť taký dôslednejší, agresívnejší a tie veci, na ktorých sa to my dohod, dohod, na ktorých, ktorých diskutujeme, ktoré sa môžeme riešiť, dôležité ich prezentovať na vonok. Všetci naši členovia výboru pracujú na limite svojich možností, to skutočne, aj naši zamestnanci, ktorí tu sú, skutočne veľmi dobrí pracovníci. Máme 42-44 týždňov, kedy zasadáme a jednoducho musíte si uvedomiť, že máme obrovské volebné okrsky a kolegovia v nemeckom Bundestagu tak, tak zasadajú iba 22 týždňov, takže oni majú úplne iné možnosti e, sa zaoberať vecami vo svojich volebných okrskoch. Myslím si, že nemusíme už viac o tom hovoriť. No a dôležitá je mm, verejná diskusia Jednoducho to, čo my tu robíme, je dôležité, aby pochopili napríklad ľudia, ktorí pracujú pri páse vo Volkswagene. Áno, niekedy ide o určité elitné veci, ale jednoducho dnes európska politika je súčasťou vnútornej politiky, takže európska politika je vnútorná záležitosť každého štátu, takže preto je dôležité sa zamyslieť nad tým, ako niektoré veci formulujeme, no a poskytli ste nám zaujímavé impulzy, ktoré sa týkajú práve týchto formulácií, implementácie environmentálnej legislatívy a bola z toho veľmi dobrá diskusia. Na začiatku tu bola položená otázka, prečo nemecký sociálny demokrat pozve do výbora bývalého eh, ministerského predsedu, teda predsedu vlády, krajinskej vlády za CSU. Jednoducho tu ide o to, že je tu gremium, ktoré pôsobí niekoľko rokov, a odvádza určitú prácu. Ďakujeme za túto prácu, pokračujte v nej ďalej Ďakujeme za to, ako obhajujete vaše témy a samozrejme na to je potrebná aj tá určitá miera provokácie, lebo to je veľmi dôležité pre vnímanie tejto veci. Ďakujem pekne. So, wir kommen weiter zum Tagesordnungspunkt 18 und ich möchte ich umgehend der Berichterstatterin Wills das Wort. A teraz už Dávam slovo spravodajkyni Wills k bodu 18. Vidíte, že musíme e, zohľadňovať e, určité povinnosti, aj teda pokiaľ ide o zdravie občanov. Ja vítam, že v správe nášho kolegu e, z, e, z výboru e, pre zamestnanosť zohľadilo veľa vecí. Pokiaľ ide o používanie chryzotylu, e, skutočne je nás, návrh komisie veľmi správny. V plene sme však svojho času s takýmto návrhom nemali úspech pokiaľ ide o ďalšie odporúčania e, vo vzťahu na zdravie občanov a zamestnancov. Myslím si, že náš návrh e, e, predstavuje dobré doplnenie pôvodnej správy. Chcela by som spomenúť tri zásadné problémy, ktoré by sa nemali zanedbávať. Poprvé, naliehavosť registrácie všetkých prípadov azbestózy a mezoteliómu sú eh, potrebné a netreba pritom ani rozlišovať, či ide o pracovný, eh, pra, pracovné ochorenie eh, alebo nie. Po druhé, výkon správne, treba, treba správne zaznamenať kde ešte e, azbest v súkromných aj verejných budovách sa nachádza, aby sa na to nezabudlo, kde e, sa ešte nachádza. Európska e, azbestová kampaň v roku 2006 si stanovila za moto azbest je smrteľne dôležitá téma Ehm, toto je teda naozaj veľmi dôležitý bod, aby v budúcnosti nebolo naozaj zložité prísť na to, kde všade sa ešte azbest e, nachádza. Takisto je dôležité, aby všetky obete e, azbestu nech už boli exponované e, kdekoľvek a akokoľvek, aby sa im dostalo primeraného medicínskeho ošetrenia je potrebný e, osobitný európsky e, fond, ktorý by podporila Európska komisia a členské štáty, e, z ktorého by bolo možné financovať tieto prípady. Počet prípadov je približne 20 až 30 tisíc ročne. V budúcich rokoch sa ešte očakáva zvyšovanie týchto prípadov vychádzame z toho, ak e, teda zohľadňujeme aj iné čísla, že e, e, realita môže byť ešte, ešte horšia. Odbory, príslušníci obeti, rôzne asociácie by mali byť vlastne vždy vypočuté pri jednotlivých prípadoch keď som sa nedávno zúčastnila jedného vypočutia 18. septembra tu v Európskom parlamente, e, som si uvedomila, že je veľmi dôležité, aby e, sme e, s nimi komunikovali, aby bol dostatok finančných prostriedkov aj na akčné plány členských štátov za účelom zákazu azbestu. Um, Takisto e, odstraňovanie azbestu musí byť e, vždy e, spojené s dodržiavaním všetkých platných predpisov pre narábanie s azbestom a jeho deponiu, deponovanie. Potom pokiaľ ide o eternitový proces v Turíne, chcela by som spomenúť, že 13. februára sa 2012 sa e, skončil proces, ktorý sa začal v roku 2009. E, na jeho e, základe boli odsúdení bývalý majiteľ a bývalý riaditeľ talianskej pobočky spoločnosti Eternit. Boli odsúdení na 16 rokov väzenia, pretože boli zhľadnutí za zodpovedných za 3000 úmrtí súvisiacich s azbestom. Takisto boli odsúdení eh, na zaplatenie odškodného obetiam a ich príbuzným, ako aj niektorým združeniam občianskej spoločnosti. Tento eh, turínsky eh, rozsudok je považovaný niek- niek- niektorými za proces storočia pretože je naozaj o vysoké vysoké e, počty obetí aj advokátov, ktorých zastupovali. Ďakujem. Vielen Dank und dann erhält die Schattenberichterstatterin der EVP. Ďakujem. Teraz e, tieňová spravodajkyňa EPP má slovo. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον αμίαντο Ide nám eh, o využitie eh, o zneškodňovanie azbestu a práve preto som tieňovou spravodajkyňou. Dovolte mi, aby som eh, doplnila k tejto výbornej správe niekoľko bodov. Netreba to posudzovať len ako pracovnú právnu záležitosť, pretože rakovina, ktorá vzniká vplyvom azbestu, nevzniká len v pracovnom prostredí. Teda v žiadnom prípade nejde len o ochorenie, ktoré vzniká prácou, ale vo všeobecnosti sú ním e, zasiahnutí občania. Existuje celoeurópska štúdia, ktorá jasne ukázala, že v Európe existujú konkrétne miesta, kde je tento problém veľmi vážny a preto treba prijať konkrétne opatrenia, ktoré vyriešia túto e, situáciu. Ak dovolíte, e, rada by som sa zmenila o Cypre. Na Cypre e, boli veľmi vážne prípady ochorení. V dánskej televízii prebehla diskusia, kde Pavel Smith skúmal na Cypre e, zdroj azbestu a on bol obvinený z toho, že vedel, aká vážna situácia je na Cypre a napriek tomu nič nehlásil, nežiadal žiadne opatrenia pre ochranu obyvateľstva. Po 25 e, rokoch e, bolo toto nálezisko azbestu zatvorené, avšak avšak e, mezoteliom je e, nadmerne prítomný u obyvateľstva bývajúceho v blízkosti tohto náleziska. Je e, potrebné preto podporiť prestavbu kanalizácií a potruby v tejto časti Cypru aj keď tieto opatrenia už e, boli implementované, ešte stále sa nachádza nadbytočné množstvo azbestu v organizmoch obyvateľov. E, zatiaľ som celkom neporozumela, e, prečo na okupovaných častiach boli použité európske fondy. Ešte stále existujú na Cypre domy, ktoré sú postavené výlučne za použitia azbestu. Je preto úplne nevyhnutné pristúpiť ku konkrétnym opatreniam. Napríklad e, pri cyperských brehoch kotví loď plná azbestu. Toto sú len príklady. Ja netvrdím, že Cyprus je jedna jediná dotknutá krajina. Existuje napríklad legislatíva, ktorý, ktorá hovorí o zákaze používania azbestu v brzdnom systéme motorových vozidiel. Avšak treba vo všeobecnosti posilniť e, legislatívu týkajúcu sa e, vystaveniu obyvateľstva vplyvom azbestu. E, malo by to byť súčasťou všeobecnej e, rozvojovej politiky vďaka takejto posilnenej legislatíve by sme mohli napríklad bojovať okrem iného aj proti nezamestnanosti. Pretože by e, vznikali nové pracovné miesta. Na toto tému však budú musieť vzniknúť nové štúdie, e, ktoré budú e, študovať príčinný vzťah. Teraz ste eh, tieňový spravodajca za SND. Uh, v prvom rade by som rada poďakovala Sabine Wills za jej stanovisko. Dovolte mi uviezť niekoľko eh, bodov. V prvom rade mi ide o samotný názov tejto správy pretože predrečníci hovorili, že nejde len o e, chorobu z povolania, ale že vo všeobecnosti je to choroba, ktoré, ktorá poskytuje obyvateľov v blízkosti výskytu azbestu. Čiže e, Glady sa domnieva, že nejde tu len o chorobu z povolania, treba hovoriť o dopadoch na obyvateľstvo, čím by sa rozšírila pôsobnosť tejto správy a vyjadrovali by sme sa k tomu i my. Mali by sme podporiť aj vytvorenie istých záväzných predpisov, pokynov, ktoré by zakazovali používanie azbestu. To hovorila už spravodajkyňa. Vítame stanovenie lehoty i požiadavky odborov. Žiadne výnimky by existovať nemali pre vypúšťanie, e, vypustenie asbestu z legislatívy RIČ nemala by existovať ani lehota týkajúce sa chryzotilu. Ďakujem. Ďakujem. Teraz tým spravodajca za liberálov. Ďakujem za slovo, ďakujem aj spravodajkyni. Problém asbestu je veľmi a aktuálny. Veľa sa o ňom hovorí, pretože e, asbest spôsobil veľa umrtí v Európe a ešte ich veľa spôsobí v budúcnosti. Problémom je, že neexistuje minimálny prach, pod ktorý už riziko neexistuje. Stačí aj malý počet e, týchto, te, tejto látky v mezotéliu. V Taliansku sú e, celé cintoríny plné e, e, ľudí, ktorí zomreli na mezoteliom. Ak chceme sa vyhnúť e, tomu, aby dochádzalo k ďalším umrtiam, musíme odstrániť aspekt, ktorý sa ešte nachádza v našich domoch, fabrikách a podobne. Veľa metrov, veľa miliónov metrov štvorcových striech ešte treba odstrániť. Ako povedala pani spravodajkyňa, turínsky proces e, potvrdil, že e, firma, ktorá e, predávala Eternit, si bola vedomá rizika, s ktorým je táto látka spojená. Treba teda aktivovať mechanizmy pre podobné prípady. Určité automobilové firmy stiahnu vozidla, keď sa dozvedia o tom, že nejaký typ aut je problematický, spojený s určitými rizikami. A v prípade firmy Eterny to bolo inak. Mali by sme takisto znížiť limit e, vlákien, ktorý je momentálne definovaný v zákone, pretože sme videli, že e, takýto limit v praxi neexistuje. Nevieme, e, neexistuje limit, ktorý by bol pre zdravie neškodný. treba sa zaoberať aj novou e, fázou odstraňovania a sanácie. Európa je momentálne už e, plná e, skládok, na ktorých sa nás nachádza azbest. Mnohé skládky nezodpovedajú štandardom a ja napríklad e, žijem e, v, male, e, v, v obci, kde je 22 tisíc obyvateľov a sú tam dve skládky azbestu. Z toho vyplýva riziko kontaminácie azbestom, ktorý môže erodovať, dostávať sa takýmto spôsobom do vody. a odtiaľ ďalej sa dostane do ovzdušia Ehm, napríklad aj vďaka ehm, zalievaniu ehm, v poľnohospodárstve. A tieto nebezpečné odpady sa teda dostávajú na skladky nebezpečného e, odpadu. Je tu určitá diskrepancia problém eh, eh, de, deponácia azbestu teda eh, je novým rizikom, ktorým by sme sa mali zaoberať. Azbest pochádza z greckého slova neznišiteľný, takže nie je dobré, aby sme jednoducho iba podzem uskladňovali azbest, ktorý je problematický v inej oblasti. V niektorých e, členských e, štátoch, napríklad vo Francúzsku, je situácia trošku e, lepšia. Existuje nejaká normatíva, ktorá by, ktorá by umožnila, aby sme vedeli, kde sa nachádzajú skládky azbestu pod zemou. Bude možné to vedieť aj o 300-400 rokov treba upozorňovať na toto e, riziko a e, takýto spôsob uskladňovania azbestu e, zakázať. Je to iba spôsob, ako tento aktuálny problém presunúť na plecia budúcich generácií. Ďakujem pekne. Ďakujem, Miša Rivazi, stručne. Ďakujem, pán predseda. A práve toto je téma, kde by Európa mohla byť hnacou silou jednak reformovať, robiť osvetu, chrániť a jednoznačne i zakazovať. Keďže ide o veľmi zložitý problém, mnohoročný, my vo Francúzsku sme v 97. azbe zakázali e, vo Francúzsku e, od 95. do 2007. zomrelo 100 tisíc ľudí. E, podľa E, čísel, ktoré sme počuli, nie je to 25 tisíc, ale 500 tisíc sú to závratné čísla. Ako povedal môj kolega Mankevan, rozsah e, e, tejto, tohto nariadenia treba rozšíriť skutočne na všetkých občanov, ktorí bývajú v blízkosti výskytu azbestu. E, či už ide o Nemecko, alebo E, Polsko, ktoré ešte používajú chryzotylové a azbestové tyče, tam to musí byť i hneď zakázané. E, musíme však skonštatovať, aký je skutkový stav. E, renovujeme obytné domy, plochy, ako náhle natrafíme na azbet, robotníci, ako aj obyvatelia sú kontaminovaní a preto musí vzniknúť istý dôležité skonštatovanie skutkového stavu, ako sme na tom jednotlivých členských štátoch. Musíme sa venovať úložiskám azbestu a venovať sa aj lodiam. Budeme teraz pracovať na znení nariadenia, ale viete, že lode, ktoré sa plavia pod európskymi vlajkami, budú kontrolované, ale ktoré sa plavia pod inou ako európskou vlajkou, tie uniknú spod kontroly. Čo sa týka prevencie, zamestnancov musia mať e, k dispozícii dostatok informácií, pretože e, vyvstáva ďalšia otázka, čo robiť s týmto e, azbestom. Budeme nútiť demontovať funkčné strechy, funkčné eternitové strechy. Musela by prebehnúť aj harmonizácia prístupu k obetiam pretože existujú ešte stále členské štáty, kde situácia je veľmi negatívna. Teda, teda treba na území všetkých členských štátov odškodňovať obete azbestu. Ďakujem. Ďakujem pekne, teraz kolega Cabrnoch. Eh, ďakujem za slovo, pane pred... Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, dámy a páni. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za oddelen, odvedenú prácu a za diskusiu. Azbest je určite jedna z výrazných hrozieb pre verejné zdravie. Konec koncov vidíme to na tom, že sedem poslancov nášho výboru sa zúčastňujú tejto diskusie. Nie všetci majú slúchadlá a Neverím, že všetci rozumejú môjmu rodnému jazyku, ale rád by som niečo povedal. Súhlasím s tým, že nejde tu ani zďaleka iba o chorobu z povolania. Ja som zároveň aj členom výboru pre zamestnanosť a sociálnu politiku a som toho názoru, že tieto výbory by mali viac spolupracovať pri konečnej podobe našej správy. Je určite dobré, že upozorňujeme na problematiku, a na jeho vplyv na verejné zdravie a verím, že naše upozornenie bude mať nejaký vplyv. Chcel by som ešte spomenúť jednu vec, o ktorej sme sa nebavili a o ktorej budeme hovoriť na výbore pre zamestnanosť. Som presvedčený, že Európska únia a jej orgány by mali čo najlepšie podporiť členské štáty na to, aby sa prijali čo najlepšie pravidlá. Dôležité je mať výmenu informácií medzi jednotlivými krajinami o tom, ako bojovať proti azbestu a opierať sa o dobré príklady. Zároveň som presvedčený, že boj proti negatívnym vplyvom na zdravie azbestu môže byť realizovaný na, jednotlivých, na úrovni jednotlivých členských štátov a že tu nie je nevyhnutné mať legislatívne opatrenie na úrovni Európskej únie. Budeme aj o tomto diskutovať, lebo tá správa, ktorú pripravil spravodajca na výbore EMPL, obsahuje rozsiahle a e, veľmi cížadostivé návrhy, ktoré prekračujú tú bežnú mieru subsidiarity. No a myslím si, že obavy pre bez tom sú na mieste a je dôležité sa túto tému zaoberáme. Ďakujem pekne, pán Rossi. Herr Rossi, eh, Sie haben das Wort. Sì, grazie Presidente. Beh, il tema dell'amianto è un tema estremamente delicato. Ano, je to veľmi eh, citlivá eh, téma, téma azbestu. Pochádza z prírodných produktov. Ja pochádzam z Piemontu Ehm, v mojej blízkosti sa vlastne získavali e, látky, z ktorých sa vyrábal, e, vyrábal azbest. Sú to e, skaly, ktoré prirodzene obsahujú azbest. Takže keď budeme stanovovať limity pre jednotlivé oblasti, myslím si, že sa stretneme s tým, že je to nemožné, pretože uh, voda, aj vzduch, azbestové vlákna jednoducho e, roznášajú azbest do dialog. takisto e, v poľnohospodárstve v týchto oblastiach je veľmi e, vysoký limit azbestových vlákien. Takže nie je tak jednoduché odstrániť tento problém mňa až tak, e, vo mne až tak nevzbudzuje obavy, e, keď e, azbest budeme vlastne pochovať do veľkých hĺbok, pretože v hĺbkách podzemov je aspekt bezpeč, bezpečnejší než na vzduchu nad zemou. Vráti sa aspoň tam, odkiaľ sme ho vyťažili. To je predsa len už niečo. U nás sú skutočne kopy azbestu, na ktoré stále prší a stále sa pokračuje ďalej. Ja sa skôr e, bolí, bojím, aby e, naša pitná e, voda, ktorá prúdi v trúbkach, ktoré sú z azbestu, aby, aby, aby už ľudia nemuseli túto vodu príjmať. Žiaľ Bohu, totiž to aj keď e, pijete vodu, ktorá obsahuje azbestové vlákna, aj vtedy e, ste vystavení nebezpečenstvu, e, že zomriete na iné typy tumorov, ale tiež spôsobené azbestom. Takže aj keď potrebujete e, meniť strechu, ktorá obsahuje e, azbest, mnohí, ktorí chcú znížiť, e, znížiť svoje náklady, čo urobia, jednoducho zložia tú strechu sami a jednoducho zhodia, zhodia e, tieto platne niekam k rieke. Naše rieky sú plné e, takýchto e, azbestových platní. Mali by sme naozaj informovať občanov a aj príjmeť členské štáty, aby zmapovali oblasti, kde sa azbest nachádza prirodzene a kde v dôsledku pôsobenia človeka ale hlavne by sme sa mali snažiť pôsobiť na členské štáty, aby odstránili azbest práve tam, kde sa nachádza v e, zlom e, stave. Hovoríme pritom o miliónoch metrov štvorcových e, striech, ktoré ešte stále fungujú a sú v zlom stave, takže sú naozaj extrémne nebezpečné. Ďakujem pekne. A teraz na záver e, na slovo komisia, ak by to šlo, e, buďte prosím stručný, lebo sme už za časovým limitom. <coughs> merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Nemám už veľa toho, čo dodať, pretože jednotliví rečníci, jednotliví poslanci povedali to, čo, s čím komisia súhlasí. Toto nariadenie, ak bude správne uplatňované, vyrieši veľa problémov a ak e, budú správne transponované ďalšie právne predpisy Európskej únie, problémy skutočne budú postupne miznúť vo všeobecnosti. E, e, azbestoza je chorobou z povolania, avšak budúci rok prebehne konferencia o o chorobách z povolania a možno tam by sme mohli nastoliť aj otázku vplyvu azbestu. Určite budeme naďalej spolupracovať s parlamentom na tému tejto správy, tak aby celý proces úspešne pokračoval ďalej. Uh, Ďakujem pekne pani Vils, ešte niečo na záver. Keďže nemám veľa času, iba stručne chcem sa poďakovať za vaše príspevky. Myslím si, že spoločne v ste vypracujeme dobré stanovisko. To najdôležitejšie pre mňa je zakázať chryzotyl a veľmi dôležité sú ďalšie kroky v tejto oblasti. Ďakujem pekne všetkým, ktorí sa zapojili do diskusie, ďakujem pekne za toto stanovisko. Ja keď som bol na Cypre, som mal možnosť eh, vidieť skutočne, čo sa deje s azbestom a s jeho ťažbou, bývalou ťažbou, takže musíme nájsť rozumné pravidlá preto, ako môžeme chrániť ľudí pred negatívnym vplyvom azbestu. Dnes toto bola zaujímavá rozprava. Prajem vám príjemnú venejšiu prestávku a o 15. sa vidíme opätovne a budeme mať rozpravu s riaditeľom agentúry. Ďakujem.